Ladies and gentlemen, maybe two... Priatelia, začíname možno o niečo skôr, ale dovolte mi, aby som všetkých vyzval, aby sme začali s našim vypočutím. Je to veľmi dôležitá téma teraz pred nami. Um, ide o naše výskumné politiky v Európskej únii. Horizont 2020. A Európske výskumné politiky do budúcich rokov. Budeme sa venovať inventúre aj pohľadu vpred. Ako viete, rámcový program pre výskum mal vždy mimoriadnú dôležitosť pre výbor ITRE, ktorý bol spolu zodpovedný za koncipovanie základných právnych noriem a sledovanie uplatňovania týchto noriem v praxi. Všetko sa to týkalo inovačnej politiky. Pre program Horizont 2020 je to 8 rámcových programov budeme mať už 9. rámcový program. Keď budeme hovoriť o stratégii do roku 2006, neviem, či to je dobrý nápad, stratégia do roku do roku 2026, opravuje sa tlmočník, prepáčte. Neviem, či to budeme riešiť, hovorí predseda. Pripravujeme správu Spravodajkyňou je pani Soledad Cabezon Ruiz. Tu ste. Ja som pozeral doľava a vy sedíte v strede. Takže ste priamo v centre diania. Budeme hovoriť o príspevku Európskeho parlamentu k vyhodnoteniu horizontu 2020 a takisto budeme hovoriť o perspektíve eh, rámcového programu 9. Pri spolupráci na tejto správe reční, rečníci na toto vypočutie boli pozvaní e, ako inšpirácia a očakávame, že výskumná komunita a priemyselná komunita, takisto malé a stredné podniky sa všetci zaujímajú o program výskumu. Už nehovoríme o komunite výskumníkov, to je príliš úzka komunita. My chceme hovoriť o širšom rámci, o implementácii, o výskume ako takom, o výzvach, ktoré svet eh, pre nás, pred nás kladie, o horizonte do roku 2020. Pol hodina iste nie je dosť na takéto hĺbkové diskusie, ale teším sa, že bude zaujímavá, živá diskusia a hodnotné príspevky. Budem mať dve časti v tomto vypočutí. Poprosil by som vás o pozornosť. E, začneme troma prejavmi. Naši hostia ich odprednášajú a potom bude diskusia. A potom v druhej časti budeme znova mať prejavy a po nich diskusiu. Začneme kolegyňou Cabezon Ruiz. Poprosíme vás o isté expoze, pani spravodajkyňa. Ste zodpovedná za správu o horizonte do roku 2020. Ste profesionálkou. Byť zodpovednou za takú správu je skutočne závažné, dôležité. Dostanete príležitosť hovoriť hneď na začiatku. Rada. Rád by som poprosil všetkých 5 rečníkov spolu so spravodajkyňou, aby nehovorili dlhšie ako povedzme takých 12 minút, poprosím vás, pretože dávame prednosť priestoru na diskusiu spravodajkňa zadefinuje hlavnú tému. Hm, viaceré témy dôležité pre Európsky parlament a potom budeme pokračovať. A potom bude priestor na otázky alebo vyjadrenia sa. Soledad, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Máme tu smernicu. Vážený pán uh, predseda, ďakujem veľmi pekne nemám teraz uh, žiad... Nechcem teraz hovoriť o tom, ako sme to prepracovávali. Ja chcem len uh, na, na úvod povedať, že uh, naši experti mali, um, bo, sa zhodli na tom, čo chceme, kam chceme dospieť. Uh, Mm, účastníci mm, hovorili tiež, že ide o našu prácu a práve s ohľadom na eh, taký medzičas eh, preverenia toho programu komisie, ktorá, ktorý nám predložila alebo predložiť eh, mala. No a my si chceme práve my chceme práve prepracovať toto horizontálne nariadenie, 91 a ide jednoducho o to, aby sme teraz predtým, ako vyšleme politický signál, si vypočuli všetkých účastníkov. Dovolte mi najskôr privítať našich hostí na tomto vypočutí. A máme tu aj tieňových správodajcov, aj môj spoluspravodajca, pán Rodrike eh, z EKR, za ALDE pani Gerning, pán Matias Zague, EFN. E A ostatné politické skupiny sú zastúpené tiež. My sa budeme pridržiavať tých predloh, ktorý sme si stanovili. Ide teraz o to, aby sme si vypočuli všetkých zúčastnených, to znamená, aby sme si vypočuli zástupcov vedeckej obce, výskumných centier, jednotlivých orgánov a zabezpečili tak kom- a preverili tak konvergenciu programu a stratégie Horizon 2020 a preverili tiež sociálne dopady, ktoré tieto politické strategické plány mali. Chceme jednoducho preveriť takisto realizáciu a tiež tie výsledky, ktoré tým programom boli spôsobené, kde ten program stroskotal, kde treba niečo zlepšiť. Ale dôležité je, aby sme si nerobili len odhad alebo štúdiu hospodárskych dopadov, ale aby sme videli, že tá stratégia Horizon 2020 má dôležitú úlohu aj pri dopadoch na sociálne záležitosti, aj na kohezné politiky, na tú spolupatričnosť. Je to veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, čo chceme dosiahnuť spolu s našimi občanmi, pretože my e, tu predsa týmto programom chceme pracovať na dobre našich občanov, chceme posilniť e, koheziu a spolupatričnosť v Európskej únii. No a tento program. Teraz patrí do stratégie Európa 2020, ktorá bola naformulovaná v roku 2010. Nesprávne výviny by E, máme určite ciele, ktoré sme prehlásili za naše e, za, e, za naše ciele, ktoré chceme v rámci Horizon 2020 dosiahnuť. Nie, chceme teraz príliš prehodnocovať a nadhodnocovať udalosti, ktoré by mohli na toto pôsobiť, ale musíme si to vyhodnotiť a potom sa to musí zohľadniť a odraziť v ďalšom rámcovom vedeckom a vedecko-výskumnom programe. Uh, od tohto obdobia. Môže to mať samozrejme isté dopady na kohéziu, na, je potom možno, potom možno bude potrebné prispôsobiť a uspôsobiť nové priority výskumných a výskumno-vývojových programov. Our first speaker. Ďakujeme prvému, prvé ročníčke. A teraz prvý ročník bude Andrej Luci za meranie, z Ústavu pre meranie trvalej udržateľnosti pre podnikanie a poskytne nám takisto vyhodnotenie za rámcový program 7. pracoval v takejto skupine na, v, Európskom, v Európskej rade. Takže pán profesor je v udržateľno, trvalej udržateľnosti zainteresovaný takisto v ďalších témach, ako je sociálna, spoločenská zodpovednosť podnikov a vyhodnocovanie ex post pokusy vyhodnotenia ex ante v týchto témach. A pre viac ako 15 rokov koordinoval projekty v rámci v rámcových, v rámcových programov. Naozaj 15 rokov je dlhý čas. A potom vytvoril internetové monitorovacie systémy e, informácie z vášho životopisu sú pre nás dôležité, pán profesor. V spolupráci s partnermi ste analyzovali prínosy a výzvy spoločenskej zodpovednosti podnikov a manažmentu. Riešili ste, ako vyvinúť inovatívne nástroje a vytvoriť most medzi výskumom a tými, čo sú zodpovední za tvorbu politik. V súčasnosti sa venujete úlohe občianskej spoločnosti pri inováciách a zodpovednému výskumu a inovácií malým a stredným podnikom a európskej pridanej hodnote výskumu efektivnosti zdrojov. Všetko to je pre nás relevantné. Pani Ruiz vysvetlila náš prístup a vás poprosíme, či môžete začať ako prvý rečník spomedzi našich odborníkov. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán Buzek, vážená pani Kabezon Buzek, poslankyni a poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem, že ste ma pozvali na toto vypočutie a že e, sa s vami môžem porozprávať o veciach, ktoré roky skúmam. Je to výzva pre spoločnosť v rámci Horizontu 2026. Dali ste mi tri otázky. Je to správne, tak ako meriame dopad najlepších praktik na európskej úrovni a čo sa môžeme naučiť z členských štátov, ako meria efektívnosť o ňu. Ďalej. Post-evaluácia, ex post-evaluácia eh, rámcového programu 7, FP7. Pokúšali sme sa celé roky monitorovať dopad 7. Eh, rámcového programu. Nájdete správy a politické dokumenty k týmto dvom projektom a takisto moja prezentácia vychádza z dvoch nedávnych projektov. Nie, ešte nie sú publikované správy. Zatiaľ až o pár týždňov je to analýza siete občianskej spoločnosti a európskych hodnot. Je to ten správny spôsob, akým sa stavať spoločenským výzvam. Keď sa pokúšame odpovedať na túto prvú otázku, musíme poodstúpiť a pozrieť sa na celú štruktúru Horizontu 2026. Vieme, že má tri piliere. Od FP7 bola istá rekonfigurácia do Horizontu do roku 2026. Sú tam spoločenské výzvy, líderstvo a logika prvého piliera, ktorý sa nazýva ERC, zapadá do logiky základného výskumu univerzit. Je to cieľová skupina, ide tu o objavy, o posúvanie hraníc. Ciele sa netýkajú krajín alebo spoločnosti, ale jednotlivcom. Základná, ak, akási mena alebo eh, pojmy, ktoré sa tu používajú, je vynikajúce odvedenie práce, excelentnosť, tvorivosť, čiže vysokotvorivé mozgy, ktoré predložia svoje výsledky a potom je proces selekcie, ktorý vychádza z vyhodnocovania. Máme tu na to rady. Je to proces, ktorý je self-referenčný. Vychádzajúc z post vyhodnotenia rámcového programu F57, vieme, že tu máme trh pre takúto, takýto excelentný výskum v Európe. Máme niektoré e, nezapadujúce informácie, ale keď hovoríme o dopadoch na spoločnosť, treba si uvedomiť, že tí, čo sledujú základnú vedu, vnímajú sociálne aspekty ako ilúziu. Pretože oni sledujú inú hodnotu, ktorou je excelentnosť. E, vidia všetko ako ústupok od excelentnosti, keď majú aplikovať v tomto pilieri výsledky na celú spoločnosť. Druhý pilier industriálne líderstvo. Vidíme, že cieľové skupiny sú firmy. Netýka sa to objavovania, ale skôr inovácie a mena, tá metaforická mena je zisk. Ekonomické dopady sa merajú ex ante a ex post vyhodnoteniami, naozaj sú pôsobivé ale máme tu negatívne dopady na spoločnosť, napríklad strata pracovných miest v dôsledku nových technológií. Tieto sa však nezvažujú a treba si uvedomiť, že systém, ktorý vychádza zo zisku, z maximalizácie zisku, nie je vždy schopný si poradiť s inými spoločenskými výzvami. Hm, drobné príklady. Téma obehového hospodárstva a efektívnosti zdrojov. Vieme, že Európa publikovala cieľ svojej politiky, ktorým je nie zredukovať odpad, ale vyhnúť sa tvorbe odpadu. Keď sa pozrieme na rámcový program, ešte sme nedosiahli tú najvyššiu hierarchiu tejto pyramídy, pretože ešte stále firmy e, nedosiahli tento bod, pretože keď e, vytvárajú odpad, tak môžu ho e, klasifikovať ako druhotnú surovinu a potom predať. Takže reklasifikovanie tohto postoja bude prínosom pre spoločnosť. Tretí pilier, spoločenské výzvy, otázka znie, potrebujeme ešte stále zo štrukturálneho hľadiska, áno, tri argumenty. Veda musí byť bližšie pri ľuďoch. Ak máme pilier, ktorý sa nazýva sociálna výzva a máme tu vynikajúcu vedu, máme tu objavy, máme tu e, na seba odkazujúci rámec v univerzitách, Ďalej tu máme druhý pilier, priemyselné liderstvo, firmy. Je to veľký argument tvrdiť, že potrebujeme prístup zo strany spoločnosti, aby sme sa zaoberali vecami dôležitými pre ľudí. Mojím druhým argumentom je, že musíme poskytnúť riešenia, aby sme menili reálny svet a musíme podporovať zodpovednosť, ktorá by okrem zisku a excelentnosti bola tou treťou menou, ktorou sa platí tou hodnotou, pretože práve zodpovednosť spája tieto dve predchádzajúce meny. A je tu ďalší tvorivý element. Dva piliery vychádzajú z exkluzie a selekcie. Sú to dve zásady, ktoré nedokážu, nedokážu zaintegrovať mnohých aktérov do programu a v prístupe ktorý ráta so spoločnosťou, sa to dá zapracovať zaujímavým spôsobom. Druhá otázka je, funguje to a ako odmeriame, či to je úspešné. V rámci týchto troch argumentov, ako meriame úspech? Je veda, dotýka sa ľudí a hrá nejakú úlohu v ich životoch? Mm, vedecky sme preskúmali túto tému a zistili sme 6 rôznych spôsobov, ako pri, priniesť vedu na dotyk od ľudí. Veda a vedci si vykonávajú svoju prácu a keď ju vykonajú, publikujú výsledky a potom sa napoja na médiá, rozprávajú krásne príbehy o veciach, ktoré zistili. tak toto funguje. Aj v rámci Horizontu 2026 takto funguje. Máme tu projekty, ktoré oslovujú ďalších, vytvárajú motivačné aktivity, funguje to. Ľudia môžu byť zdrojom dát. To je základná myšlienka občianských observatórií. Nielen občania zhromažďujú údaje, ale aj občania. Aj toto celkom funguje. Sú tu nejaké otázky o súkromí, o údajoch. Keď hovoríme o tzv. big data, tak sa to stáva menej dôležitým a treba povedať, že ľudia môžu byť partnermi. Máme tu zastupcov inštitúcií, zastupcov občianskej spoločnosti v projektoch FP7. Pred pár rokmi bola myšlienka zaangažovať občianskú spoločnosť, ale nefungovalo to. Štúdie hovoria, že 6 organizácií v programoch FP7 boli spoločenskými organizáciami a celkovo dostali menej ako 1 1% financovania. Boli to partnery, ale neboli beneficientmi, príjemcami. Máme len 1% občianských spoločností, ktoré prešli z FP6 do FP, FP7. Dokonca prišli o väčší, väčšie množstvo väčší podiel ako malé a stredné podniky, sú na periférii. Občianské spoločnosti v Európe um, veľmi ťažko sa, sa s nimi pracuje ako s partnermi, pretože majú inú logiku. Oni sa nezaujímajú veľmi o vedecké nálezy a odhalenia, ale skôr o spoločnosť. A pre nich je takáto eh, konkurencieschopná vedecká obec eh, zložitá na to, alebo ťažko sa im s ňou komunikuje, pretože majú iné hodnoty. Máme etické rady, ktoré majú etické kódexy a hodnotia programy. Občianská spoločnosť a ľudia môžu byť takisto niekým, kto poukazuje na nekalé veci, tzv. strážcovia bránu, brány. Iní výskumníci vyhodnocujú e, výsledky vedcov, nie občianská spoločnosť. Výskumníci e, napíšu svoje výsledky a potom to vyhodnotia zase len vedci. týchto paneloch by sme mohli mať aj zástupcov občianskej spoločnosti a bolo to aj navrhnuté do vyhodnocovacích modelov FP7. Tvorba programu v rámci FP alebo 7 alebo FP spoločnosti nie je transparentný proces a poznatky, ktoré sa takto nahromadili, by sa dali skoncentrovať do programu, ktorý sa nazýva Vízia a agenda – a tam by mohlo, mohla mať svoje miesto občianskú spoločnosť. To bolo o tom, ako priniesť vedu bližšie k ľuďom. Teraz o tom, ako poskytnúť riešenia. Musíme mať na mysli, že aj keď toto nie je lineárny model, trvá istý čas od objavu k inovácii, pretože nový objav musí prejsť niekoľkými fázami. Ak je to nový jav, za, ktorý je spojený s novou teóriou. To je jedna vec, ale ešte stále je to ďaleko k produkčným procesom, k službám, k trhom, k spotrebiteľom. Závisí od nich, či si kúpia tento nový produkt, novú službu a ak meníme spoločenskú prax, tak to naozaj e, má veľký vplyv. Tieto e, diseminačné cesty môžu byť zdlhavé, môže to trvať aj desiatky rokov a to je takisto výzva pre spoločnosť. Teraz sa však nedá povedať, je priskoro, či to bude fungovať. Horizont 2020 eh, navodil programy, z ktorých prvé ešte len teraz končia, čiže ich eh, musíme vyhodnocovať ex ante, pretože ich nedokážeme vyhodnotiť ex post. Tieto ciele OSN, ktoré boli stanovené na globálnej úrovni pred niekoľkými mesiacmi. Ich prijalo 200 krajín, tieto rozvojové ciele. Aj na európskej úrovni sa prijala stratégia do roku 2030. FP7 e, je možné prepojiť aj s týmito cieľmi. Sú tu podobné témy e, a výsledky sú pozbudzujúce, pretože FP7 sa vysporiadávalo s témami ako zdravý život, energetika, trvalo udržateľná e, spotrebiteľská filozofia. 60 je o troch, štvrtin, no, troch štvrtinách príspevkov, ktoré budú mať e, pozitívny dopad na ciele. Takže ani sa to nedá nazvať ex post, je ešte skrátka prískoro, ale máme tu isté optimistické zistenia, ktoré sa týkajú potenciálneho vplyvu. Tretia otázka, ako podporiť tieto integračné prvky do rámcových programov. Tieto tri piliere sú zatiaľ oddelené. Ak chceme podporiť integračné prvky, mali by sme vytvoriť e, arénu pre koprodukčnú inováciu a zapojiť e, aktérov do kontinuálnych procesov a finálnych e, výsledkov a takisto musíme riadiť e, celé veľké domény, regióny, nie úzke, úzke projekty samotné. A posledná otázka, ktorú ste mi dali, sa týkala národných príkladov. Je toľko národných príkladov, e, ktoré keby som mala už len iba vymenovať, by to trvalo niekoľko hodín ale skôr dôležitejšou otázkou je, existuje európska pridaná hodnota? Keď teda sa Európa vysporiada s, takým, s takouto témou, je to lepšie, ako keby to bolo ponechané na jednotlivé členské štáty EÚ? Ja by som povedal, že to závisí od sektoru, od praktík, od technológie. Urobili sme nejaké štúdie, kde sme zistili, že sú takéto veľké rozdiely, keď hovoríme o témach výskumu, o investíciách do infraštruktúry a takisto také, ktoré sú prírezovejšie, ktoré rátajú so spoločnosťou ako takou a tie majú viac európskej pridanej hodnoty, napríklad prístup k dátam. Je to ten správny spôsob? Od, krátka odpovede áno. Ja by som navrhol, aby tieto tri oddelené piliere sme si ponechali. A ERC orientované misie by sme mali mať v prvom pilieri ešte stále. E, trvalo držateľné rozvojové ciele a ďalšie súvislosti, ktoré nesúvisia s mikromanažmom drobných projektov, ale sú všeobecnejšie. Ďakujeme. Výzva pre spoločnosť v rámci Horizontu 2026. Prepáčte. Ďakujem pekne za všetky otázky a aj za vaše poznámky o tom, ako meriame vplyv, meriame dopad, ako aké sú príklady dobrých praktik na úrovni národných štátov. Mnohé zaujímavé poznatky, dôležité pre nás. Veľmi pekne vás ďaku- vám ďakujeme za váš prejav, pán profesor. Prechádzame k ďalšej téme. Ide tu o európsku inovačnú politiku, skôr než výskumnú. A tzv. monopríjimateľov versus kolaboratívne projekty. Európska rada pre inováciu možno na, na, priniesla toto ako námet a možno tu nájdeme isté návody, ako naložiť s touto témou. Pani Wende Sonneveld študovala na Európskom inštitúte eh, v Ženeve európsku politiku, francúzsku lingvistiku, literatúru, europeistiku na univerzite v Amsterdame. Bola politickou poradkyňou na viacerých miestach a politickou poradkyňou k výskumu. Zastupuje tu univerzitu v Gente, na ktorej teraz pracuje predstavuje takisto zástupkyňu Európskej únie na Genskej univerzite, je zodpovedná za udržiavanie vzťahov strategi- so strategickými partnermi a zástupcami Európskej inštitúcii. Toto je veľmi dôležité. Ako, ako prepojiť naše inštitúcie? Ako to všetko má byť eh, kompatibilné? Eh, hovorí sa tu o ERA, Vy ste zodpovední a zodpovedná aj za to, že rektorská konferencia vo Flámsku, Flámsku má pracovnú skupinu k výskumu v rámci Európskej únie. Ste prezidentkou spoločnej pracovnej skupiny EU Flámsko a Medziuniverzitná rada, ktorá sa nedávno začala zaoberať sociálnymi a spoločenskými vedami v rámci Horizontu 2020. Dobre. Najdôležitejšie pre nás však je, aby ste nám povedali niečo o inovačných politikách, možno, že o Európskej inovačnej rade. Rozhodnutie totiž to stojí pred nami. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za uvedenie. Ďakujem pani Gabezon Ruiz za pozvanie Tak dovolíte niekoľko slov o univerzite, ktorú reprezentujem, Genská univerzita je skutočne na prvom mieste v rámci monitorovacej správy v roku 2014, čo sa týka čerpania eh, Horizontu 2020. My sme eh, aktívnym členom pracovnej skupiny UEFA a členom CESAR a e, sme aj priekopníkom vo výskume SSA. Ale pozrime sa na AIC. Pri príprave na toto stretnutie sme nemali veľa informácií o AIC, ale v podstate ide o, o výskum, ktorý e, odráža E, situáciu na trhu. teda teda my vlastne využívame aj študentov, podnikateľov e, a e, ďalšie zložky z univerzity, ktoré chcú spolupracovať s Európskou komisiou na AIC. Má sa vytvoriť vlastne prepojenie medzi štrukturálnymi fondami a AIC. Juncker, pán Juncker, eh, predseda komisii, keď hovoril o stave únie v septembri, tak tvrdil, že eh, eh, z, roz, z rozpočtovej kapitoly pre výskum nebude nič vyčlenené pre AIC. A v podstate sú peniaze v FC. My považujeme toto za program, ktorý je zameraný na inováciu. Takže v podstate ide o akýsi, o akýsi, o akýsi, o poskytnutie pôžičky. Očakávame O, o Európsk, očakávame od Európskeho parlamentu, že zastaví rozpočtové krátenie, ktoré je zamýšľané Chceme sa poďakovať Európskemu parlamentu za poskytnutú podporu e, počas ostatných e, rokov pri schváľovaní rozpočtu e, a mm, poprosíme vás, aby ste takto ďalej postupovali, aby ste sa aby ste skutočne nesiahali po krátení. A takisto vo vašich jednotlivých členských štátoch Komunikujte s vašimi ministrami, ktorí vás zastupujú na pôde ECOFINu, aby venoval tejto veci pozornosti. Ešte posledné odporúčanie z našej strany je veľmi dôležité, aby um, bol, uh, bolo jasné, že že univerzity nič nevyrábajú ani nič nepredávajú. My nie sme E, subjektom, ktorý má obrat, ktorý má zisk, ako teda e, máme splácať e, nejaké pôžičky. Peniaze z horizontu 2020 boli presunuté do EFSI, keď však sa pozrieme do rámcových programov, FP6 a FP67 sa venujú výskumu a Horizont 2020 sa venuje inovácii. Takže dozrel čas na to, aby sme mali veci vyváženejšie. Veríme, že nám pritom pomôže parlament. Je potrebné venovať viac pozornosti výskumu, obzvlášť v druhom a treťom pilieri rozpočtu. Domnívame sa, že je dôležité e, uviezť do života a podporiť rôzne výskumné aktivity, Máme rôzne výskumno-inovačné aktivity, inovačné aktivity, ale nemáme zatiaľ podchytené čisto výskumné aktivity a chceme mať vyváženosť medzi výskumom a inováciou. V kontexte Horizontu 2020 treba venovať pozornosť aj výskumným aktivitám. Okrem toho, že to poslúži e, vyváženosti sú aj ďalšie dôvody, prečo by ste mali toto podporovať. E, zavedenie e, e, výskumných aktivít e, prinesie aj prehlbenie integrácie SSH a to znamená už je prevezbenie s tými, ktorí rozhodujú o politikách, s tými, ktorí predstavujú občianskú spoločnosť. My, si, my, my A, a e, e, bolo by dobre vlastne venovať pozornosť e, per priorite 4 v rámci sieťovej analýzy, ktoré nechal vypracovať DGRTD. A v tej, a v tej analýze sa hovorí, že pokiaľ by boli extenzívne medzisektorové väzby, neslobodno zanedbávať možný negatívny dopad na inováciu a e, je potrebné si uvedomiť, že e, že e, ak hovoríme o disruptívnej inovácii, tak zrejme nemožno uvažovať o krytí z horizontu 2020. V sa veľa hovorí o monobeneficientoch versus, versus kolaboratívne projekty. Potrebujeme jedno aj druhé. Projekty, ktoré majú eh, eh, vlastne jedného beneficienta, tak to pomáha k vytváraniu európskej pridávnej hodnoty a eh, skutočne pomáha to vytváraniu excelentnosti Kolaboratívne projekty e, sú nevyhnutné a chceme spájať sily. Je dôležité e, mať obidve možnosti a takisto je potrebné zamyslieť sa nad prehlbením spolupráce na úrovni národnej a regionálnej. A to v rámci tých e, pravidiel poskytovania finančných prostriedkov, aké vyplývajú z programu Horizont 2020 je potrebné snažiť sa o silnejšiu integráciu v Európe. No a my vidíme, že je veľký problém s nedostatočnou integráciou a podporujeme komisiu, ktorá tvrdí, že Horizont 2020 nie je e, fondom e, súdržnosti, ale je to doplnková politika. A my podporujeme komisiu tomto ich názore. Jednotlivé členské štáty sa musia snažiť popracovať na štrukturálnych reformách, veď to robíme aj my eh, vo eh, Flámsku. Taktiež ešte raz opalu, apelujeme, na, eh, apelujeme v prospech z, z, dodržiavania princípu excelentnosti a takisto aj chceme rozšíriť mechanizmus SOE. Bolo to avizované z najvyšších miest už minulý týždeň a takisto je potrebné presadzovať e, synergický efekt medzi štrukturálnymi fondami a horizontom 2020 a tieto synergie musia vznikať na programovej úrovni to zažívajú výskumníci na Genskej univerzite, pretože eh, v, tom, v tých dvoch programoch sa používajú iné pojmy. Takisto nedochádza a je nemožné pokúšať sa o zosúladenie časových hormokrov a eh, skutočne aj tie sú účtovné systémy sú odlišné. Čiže ak hovoríme o synergii, tie veci, ktoré som práve spomenula, tomu bránia. Podľa nás nie je dobrý nápad je zvyšovať rozpočet na zosieťovanie a cestovanie a chceme e, preklenúť e, tú medzeru v inovácii a vo e, vede, výskume. Podľa nás skôr treba akcentovať, mobilizovať alebo lepšie mobilizovať rozpočty a chceme preklenúť tú inovič, inovačnú a vedeckú medzeru. Kenská univerzita, ako som povedala už v úvode, je taký priekopník v, v, v kolaboratívnom výskume SSH po celej Európe. My sme začali so spoluprácou medzi SSH výskumníkmi. nemôžno ešte hovoriť o multidisciplinárnom výskume. Domnívame sa, že komisia pri SSH integrácii je na štartovacej čiare dlhého procesu. A skutočne naša univerzita je takým priekopníkom v týchto snahách, aké sú hlavné odporúčania zo strany našej univerzity. Ide o kvalitu, kvalitu a kvalitu. Skutočne ani jeden výskumník z našej univerzity e, nepoprel skutočnosť, že chcú byť e, výskumníkmi, výskumníkmi, ktoré majú vysokú e, kvalitu práce. Mm. No a je dôležité e, vlastne pri, e, pridať e, akýsi cieľený rozpočet, nadviazať to už na existujúce kľúčové výkonnostné parametre SSH. A pokiaľ skutočne je, je predpoklad využívania SSH, tak prečo nevytvoriť cieľený rozpočet? A možno by bolo dobré otvoriť mechanizmus, Um, združovanie, schému zameranú na združovanie inovačne zameraných malých a stredne veľkých podnikov a do tohto mechanizmu by mohli vstupovať aj mimovládne organizácie. Ako som povedala pred chvíľou, e, výskumné aktivity by boli veľmi napomocné v tomto snažení. No a takisto je potrebné zvýšiť kvalitu ESR Genská univerzita podporuje odporúčania IGLO. Nechcem zachádzať do detajlov, nemáme na to čas, ale v prípade SSH komisia by sa mala zamyslieť nad tým, ako lepšie integrovať SSH výskum do hodnotiaceho procesu. Vieme, že Európska komisia sa snaží e, mm, zlepšiť definíciu impaktu e, a e, mm, um, by to otvorilo dvere vedeckým pracovníkom iným ako striktne len mm, IT výskumníkom. Ešte posledná poznámka. ERA a finančné nariadenie skutočne je nevyhnutné veci zjednodušovať E, tie formuláre žiadosti e, e, v oblasti výskumu sa stali komplikovanejšie. Bolo pridané viac riadkov venovaných ERA, ale pre výskumníkov, výskumníkov by bolo veľa jednoduchšie, ktoré Mm, aby tie riadky a tie polička, ktoré sa týkajú e, tej administratívnej, inštitucionálnej úlohy, úrovne, aby tie boli e, vyplnené aj na tej inštitucionálnej úrovni a e, komisia by mohla v spolupráci s príslušnými inštitúciami už vyplniť tieto polička. To by, výrazne, to by výraznou mierou znížilo administratívnu záťaž pre samotných výskumníkov. No a ešte je tu posledný bod. Ide o finančné nariadenie. Komisia navrhuje e, konkrétne DG budget navrhuje, e, aby to financovanie e, sa odvíjalo od e, výskumnej politiky. Takže pre našu univerzitu je to napríklad problém. My nemôžeme akceptovať nejaké finančné príspevky na, základe výsledkov z výskumu. Musíme teda sa predržiavať toho systému, ktorý máme dnes. To znamená, že a preplácanie alebo príspevky viazané na vyvolané náklady. Skutočne e, nevieme, kto vymyslel e, to označenie, že sú to zjednodušené nákladové modely, pretože opak je pravdou. Navrhujeme to, aby sme zachovali existujúci systém, pričom by sme uplatnili zároveň tie zjednodušené nákladové modely. Jednotkové náklady, ceny e, napríklad pri e, medicínskych skúškach by bolo fajn pracovať s zjednodušenými e, nákladovými modelmi ale nemožno paušalizovať ich použitie. Nehodí sa to úplne na všetko. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo eh, pani Cabezon Ruiz, ktorá je našou spravodajkyňou. Podľa, podľa... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým rečníkom. Dovolte mi, aby som teraz eh, položila jednu otázku všetkým referentom. Vy ste hovorili tiež o tom, že tu vo všeobecnosti chceme um, priniesť vedu k občanom alebo približiť vedu k občanom. Tu by som bola rada, ako eh, to má sociálno-ekonomické dopady. Viete o tom niečo? Teda moja otázka je, aké vyhodnotenie je veľmi dôležité, ako, aké kritériá sa tu zavedú aby sa mohli tieto projekty tak veľmi vo všeobecnosti vyhodnotiť a potom takisto je dôležité um, vyhodnotenie zo uh, sociálno-ekonomického pohľadu, ako aj z takého ľudského pohľadu. A samozrejme, aké sú teda následky technických uh, výskumov, inovácií, aký to má dopad na uh, pracovné miesta a takisto existuje určitý e, vzorec pre odhady a e, odhad dopadov, teda pokiaľ tá inovácie, predstavujú inovácie, tak chceme vedieť, aké to má dopady. Dovolte mi povedať niečo k zástupkyni Univerzity z Gentu. Bola to veľmi dôležitá tá problematika, ktorú ste, ktorú ste tu predstavovala. Uh, ešte tématika financovania, o ktorej sa tu hovorilo. A toto je um, orientované podľa výsledkov. E, tie ťažkosti e, samozrejme vždy vznikajú, vždy vtedy, keď sa e, tu robí istá zmena. To znamená, pokiaľ sa poskytujú určité úvery, no, alebo kým E, si e, nejakým spôsobom vyhodnotíme tento sektor mm. a ako sa to potom odrazí v tých ďalších a zohľadím v tých ďalších programoch. A takisto e, to vyhodnocovanie podľa výsledkov, to je niečo, keď sa teda financuje podľa výsledkov, tak to je potom toto hodnotenie je mimoriadne dôležité. My máme také polčasové vyhodnotenie programu, neviem teraz, či ma rozumiete, Áno, ďakujem veľmi. Ďakujem pekne. Teraz si zozbierame nejaké ďalšie otázka. Aký pani Kotriska, ani vás po, po spravodajkňa. Áno, ďakujem veľmi pekne e, za pani Kudrická, za tie vystúpenia. Oni sú veľmi poučné, samozrejme. Dovolte mi poďak poďakovať um, pánovi Cabezon-Ruiz, eh, pani Cabezon-Ruiz za veľmi uh, zaujímavý výjazd do uh, Portugalska a do Španielska, kde sme sa stretli s, so, zástupco, so zástupcami rektorov um, vysokých škôl eh, z Portugalska a z, zo Španielska. A hovorili sme takisto o tom hodnotení tej stratégie Horizon 2020. Mi sa zdá, že musíme jednoducho začať od toho, odtiaľ, E, čomu má tento nový rámcový program slúžiť. Pretože keby sme sa koncentrovali skutočne len na tie návrhy a na tie inputy, ktoré sme si vypočuli napríklad aj od pani z Kentu, tak e, no, to, toto sme si už vypočuli viackrát. Ale pokiaľ chceme vytvárať alebo pracovať na koncepte nového rámcového programu a keď chceme mať dobrú uh, Eh, správu Európskeho parlamentu na túto tému na základe tej stratégie Horizon 2020, tak potom sa musíme zamyslieť nad tým, čomu ten nový rámcový program vlastne má slúžiť. Či to je skutočne na vyrovnanie šanci e, sociálnych a sociálneho postavenia e, tých nie e, ngo teda nevládnych organizácií a na ich e, financovanie, alebo na zriadovanie iných fondov, ako sú kohezné fondy a tak ďalej a tak ďalej. Ale tento rámcový program má vlastne e, ísť tam e, a má spôsobiť to, aby Európska únia e, sa nerozvíjala len na e, národných základoch, ale aby sa to Eh, orientovala na rozvíjanie ekonomik. Nie len, aby sme sa orientovali podľa ekonomiky USA, ale hlavne, aby sme si rešpektovali naše ekonomické, hospodárske programy. Aby sme zvýšili schopnosť Európskej únie vo výskume. A samozrejme, výskum môžeme povedať, že či to bude v rámci nových inovácií, alebo či to bude základný výstum, výskum, či to budú spoločnosti, spoločné, spoločné výskumné programy s inými e, krajinami medzinárodné. Ale myslím si to, čo je najdôležitejšie, my sa musíme dostať tam, aby sme v Európskej únie e, mali tie centra excelentnosti. To znamená, že, tá, že ten výskum bude na čo najvyššej úrovni, ale tak, aby sme mali čo najviac potenciálnych výskumov, ktorí doteraz, e, výskum, e, výskumníkov, ktorí doteraz e, vlastne čerpali granty, aby sa mohli zúčastňovať na tomto regulárnom programe, aby sa znižovali regionálne diferencie a aby sme sa dostali do čo najväčšieho a najvyššieho, najvyššej kvality vo výskume na území celej Európskej únie a nie len jej časti. Takže ja som e, očakávala niečo na túto tému, pretože od tohto tiež bude záležať celá e, filozofia následného rámcového programu, ktorý teraz tvoríme. A keď sa budeme pozerať vždy len na nový e, rámcový program ktorý bude eh, sa mať starať o, o inovácie ako na kohezný fond, tak sa minieme cieľu. To je z mojej strany veľmi dôležité. Áno, hovorí pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne eh, za eh, to, za tieto poznámky. A teraz pani Kristina Vybacká ako ďalšia. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda aby sme eh, sa mohli veľmi dobre venovať vypracovaniu tohto nového výskumného programu, musíme eh, veľmi dôsledne identifikovať problémy a a, nedostatky, eh, ktoré sú v programe Horizon 2020. Ja som s veľkým záujmom si vypočula Eh, vypočula eh, referujúcich, ale obaja ste tu hovorili, že na základe tých projektov, ktoré eh, reálne aplik- sa aplikovali v rámci toho programu. A mňa napríklad veľmi zaujme, zaujíma prvé, že máme veľmi nízky ukazovateľ úspechu v tejto veci. A za druhé, nenachádzam odpoveď na otázku, odkiaľ sa, e, kedy sa teda vytvorila tá obrovská priepas medzi intelektuálnym potenciálom jednotlivých členských štátov a tou skutočnou nízkou realitou pri aplikovaní stratégie eh, Horizon 2020. Toto nie sú bariéry, ktoré by boli vznikli eh, z nedostatku intelektuálneho kapitálu, ale toto sú bariéry, ktoré vznikli možno rozmelnením kapitálu, roztrusením kapitálu, nie, nedôsledným vyhodnotením rizika, napríklad v prípade malej tradícii, spolupráci e, jednotlivých ekonomik, ale tieto existujú a my musíme e, e, identifikovať tieto jednotlivé problémy. A druhá otázka, ktorá ma nápadla, keď som si vás vypočula, vážená dáma, vážený pán. Ja samozrejme rozumiem, že sú tu isté prekážky e, prírodného charakteru medzi synergiami, medzi fungovaním synergií, medzi stratégiou Horizon 2020 a e, koheznými strukturálnymi e, fondami, ale ako to vyriešiť, ako odstrániť tie bariéry, dovolte mi uviesť, uviesť príklad. Centrum protonovej terapie, na jednej strane to je výskumný ústav a na druhej strane je to ale zariadenie, ktoré slúži občanov. A je, vznik takéhoto e, zariadenia musí byť výsledkom jedného aj druhého fondu a my e, musíme urobiť jednoducho všetko preto, aby sme umožňovali ľahšie vznikanie presne takýchto zariadení. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Tieňový správodajca, e, pán Malagal. Sí, gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ante y, y más que, más que central. Áno, myslím si, že táto téma je kľúčová čo sa týka úlohy EÚ. Budem sa venovať záverom. Toto je program, ktorý má veľkú silu. Rámcové programy tu sú mnohé roky, ale máme tu istý deficit, čo sa týka politik rámcový program, to je v poriadku, ale možno treba viac popracovať na obsahu a nájdenie rovnováhy. To isté počujeme od ľudí v teréne, keď ako výbor ITRA vycestujeme. A je tu celá veľká otázka výsledkov programov, ktoré potom idú konvergujúcim spôsobom, namiesto toho, aby išli divergujúci a rozlišovali krajiny. To nie je o, tu nejde o otázku spravodlivosti, ide tu o to, že niektoré krajiny už majú centra excelentnosti a pokúšajú sa vyvážiť príležitosti, možnosti. Programy sú úspešné, máme veľa prihlášok a prístup je limitovaný. To je paradox. Samozrejme, tu je technologická priepasť, istá medzera, ale na konci horizontu 2020 by mali naše úsilia naplniť túto, vyplniť túto priepas, túto medzeru a na to je výskum základným základným prostriedkom. Mali by sme sa pokúsiť to napraviť. Centra excelentnosti niekedy miznú a to má skutočný dopad na verejný sektor. Sústredujeme sa na zdravotné otázky. V otázke zdravia potrebujeme ešte stále vykonávať základný výskum. Nie je to sektor, ktorý by produkoval zisk. Ak sa sústredíme na zisk, na potenciálny zisk pri výbere projektov, tak potom prídeme o iné dôležité veci, ktoré sú rovnako dôležité pre spoločnosť. Výskum demencie, výskum cukrovky. Záležitosti, ktoré sa týkajú sociálnych faktorov, napríklad ako AIDS. Už sa blížim ku koncu. Takže znova opakujem, že program má silu, ale počas krízy napriek, napriek namiesto toho, aby sme boli konkurenciou národných programov, máme ich doplňať. Každý hovorí, tu je európsky program na túto tému, takže nemusíme financovať až toľko my. E, toto treba napraviť, priority nastaviť inak a zabezpečiť, že máme také politiky, ktoré majú vplyv, aký chceme vidieť. Ďakujeme. Pani Viernik, tieňová spravodajkynia za politickú skupinu ALDE. Ďakujem vám. Alebo sa, chcem poďakovať za tie prezentácie. Valde, vychádzame z toho, že Horizont 2020 eh, by sa mal koncentrovať na excelentnosť a na efektívne vynakladanie prostriedkov. Veď Európa ehm, musí zabojovať, aby bola konkurencieschopná. Horizont 2020 má toto za hlavný cieľ ehm, ako už bolo konštatované, celý rád členských štátov ehm, vlastne vnímajú ďalší rozvoj e, výskumu s e, príspevkou Horizontu 2020. No ale e, žiaden členský štát sa nemôže spoliehať len na horizont 2020. Musí byť každý členský štát pripravený niečo vkladať aj z vlastného štátneho rozpočtu. Je to veľmi dôležitý aspekt pre výskum. Mám otázku pre e, e, pána e, Lucie. Hovorili ste o, o tom, že nemalo by sa postupovať po podľa jednotlivých projektov, ale podľa nejakej koncepčnej úrovne. Vy ste to označili ako landscapes. Čo po tým chápete? Treťou témou budú synergie a mm, posilňovanie kapacít a štvrtá téma bude, ako identifikovať nové výzvy v oblasti výskumu v, na ceste smerom k FP9. Takže uzavral som zoznam rečníkov a poprosím vás, aby ste boli e, stručný. Ďakujem. Predovšetkým sa vyjadrím vo všeobecnosti, či rámcový program prináša to, čo ľudia chcú. To je prvá otázka. Ľudia chcú konkurencieschopnosť, alebo ich zaujíma aj politika. A aké politické témy Horizont 2020 eh, pokrýva? Keď sa pozrieme zbližša, je to pilier sociálne výzvy, ktorý sa venuje náležitým veciam taká poznámka počiaru. FP7 po horizont 2020 to je akási stúpajúca hviezda, kedy viacej časti rozpočtu ide do horizontu 2020. Čo si myslíte, aká je téma, ktorá sa najviac financuje týmto spôsobom? Je to klimatická zmena? Nie. Je to mobilita. Je to tá výzva, ktorej čelia e, tí, čo prinášajú európsku politiku a vrátia sa do svojich krajín. A toto im ľudia hovoria. Mobilita, e, zápchy na cestách. Toto je téma. Druhá otázka. Je občianská spoločnosť dobre zaintegrovaná a nie ide tu len o financovanie organizácií občianskej spoločnosti, nie ide tu o to, aby dostali väčšiu časť koláča, ide o to, ako sú zaintegrovaní, ako cieľové skupiny, alebo majú aj úlohu pri rozhodovaní v tejto hre. V súčasnosti nie nemajú. Takže ak má občianská spoločnosť byť bližšie pri ľuďoch, musia dostať špecifickú úlohu. Otvorený príbeh, ktorý spomínal pán komisár Majdaš. Otvorme tieto cesty. Keď hovoríme o financovaní, ak Horizont 2020 funguje pre infraštruktúrne projekty, a to je logika, ktorá je zabudovaná, v horizonte 2020, povedzme si, vybudujme diálnicu. Ja chcem ísť z Viedne do Prahy, taká diálnica neexistuje. Čo teraz? Vieme, kde sme, vieme, kam chceme ísť, poznáte to, topografiu, pospájate to na mape a začnite budovať diálnicu. Toto je logika fungovania spoločenských víziev, ale v základe je spoločnosť niečo so stabilnou topografiou, alebo sa to stále mení? Podľa cieľov či to náhodou nie je dynamickejšie, ako si myslíme, že to je. Sú to veľké otázky a menšie otázky sú, aká je logika. Čo do, dá výsledky v, rámci fra, v rámcových programov? Dostali sme výsledky, aké sme chceli? Jednoducho, keď sú výsledky na papieri, to znamená, že bude viac pracovných miest, vyliečíme rakovinu, navodíme hospodársky rast, môžeme ľudí úplne vylúčiť, nemusíme ich integrovať. Je tu však riziko, že stratíme kontakt s ľuďmi, že do, do, dáme výsledky, ale im na tých výsledkoch záležať nebude. I chceli, chceli by niečo iné vidieť. A toto je o vytváraní procesov. Toto je to, na čo som použi, použil výraz krajina, landscape, technologická krajina, ktorá je dôležitejšia ako širší rámec. Máme tu faktory úspechu, Spravodajkyňa Slim e, dodržiava ten mýtus o istých faktoroch úspechu. Mali by sme sa sústrediť na minimálny prach, ktorý je nízko nastavený a všetko, čo je pod týmto prahom, platí. To nie je asi dobre, treba sa zaujímať o tých, ktorí dokážu prekonať tento minimálny plat. Potom uvidíme tieto úspešné, úspešné príbehy. FP7 bolo zaplavené návrhmi výskumníkov, ktorí nevidia vo svojej kariére priestor na uplatnenie toho, čo ponúkli pre FP7 ako jednotlivci. Mali sme tu vypočutia so zástupcom, zástupcov EU 14. Inovačné systémy nie sú celkom zrelé všetky a nedajú sa poprepájať s národnou úrovňou. Niektoré zase dobre fungujú na národnej úrovni a kvôli tomu sa nechcú prepájať, lebo už sami o sebe fungujú dobre. Nie je to len o EU14, je to aj o mediteránnych krajinách. Ide to smerom na sever, nie na západ. V mediteránnych krajinách mnohí mladí výskumníci sa pohybujú smerom na sever, do Nemecka, Francúzska, do Rakúska. Lenže to sú iba tranzičné krajiny. Nakoniec všetci skončili v Spojenom kráľovstve na západ. Ale Brexit toto všetko zmení. Je to odlev mozgov, alebo je to iba rotácia? Raz sa tie mozgy vrátia do východiskového bodu. Ja myslím, že by sa mali vrátiť a toto, na toto by sme mali nastaviť motivačné nástroje. Koncentračné úsilia, štrukturálne fondy. Áno, niekedy má človek pocit, že európske politiky sú nesúrodé. Štrukturálny fond ťaha jedným smerom. Excellent, Centrum excelentnosti to má úplne iný cieľ, iný smer tieto dva nástroje by mali byť istým spôsobom čisté stratégie by mohli byť cestou von z týchto problémov. A napokon by som povedal, že tu nejde o otázku iných krajín, ide o riziko. Koncentračné úsilia, e, ak vedú k sústredeniu všetkých mozgov v jednej krajine a táto krajina potom zlyha, tak je tu problém. Potom nie je celý systém odolný. Nejde tu o to, či financie budú plynu do jednej krajiny alebo do druhej. Ide tu o odolný systém celkový. Ďakujeme pekne za vaše odpovede, za vaše poznámky. Pani Vende Zonevad, nech sa páči. Ďakujem za otázky. Jedna z nich bola, ako motivovať členské štáty, aby investovali do výskumu. Riešením by mohlo byť pozvať členské štáty, aby peniaze v rámci horizontu 2020 eh, podľa jednotného pravidla vyčlenili. A ak by bol európsky rozpočet väčší, to by ich mohlo motivovať, aby boli naozaj užšie prepojení s horizontom. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala toho, prečo niektoré krajiny majú menej projektov ako iné. Podľa nášho názoru na Genskej univerzite vidíme, že najlepšie projekty zdieľame s kanceláriami EÚ, ktorý, s ktorými zdieľame tie najlepšie praktiky a podporu únie Zistili sme za tie roky, že ak sa začneme rozprávať o tom, ako my organizujeme našu univerzitu, našu podporu a ako to robia iní, naučíme sa od seba veľa. Takéto veci sú užitočné pre mnohé krajiny v EÚ a to je niečo, do čoho Genská univerzita investuje a týmto e, vlastne pre, e, prekleňuje tú priepasť, tú medzeru, o ktorej sme hovorili naše národné financujúce agentúry spolu s inými NFA v Európe mali visit program, program návštev. Navštevovali sme sa, boli v Gente, v iných časti tiah v Európe takisto a mohli vidieť v praxi, ako to funguje v sekvencovaní. A potom sme mohli aj dať tie správne námety. Potom tu bola otázka, ako, sa, ako zmeniť horizont 2020? Keď sme videli ex post hodnotenie FP7, tie hodnotenia boli mimoriadne dobré. Prečo teda meniť niečo, čo dobre funguje? FP7 vytvorilo nové pracovné miesta a FP7 dokázalo prispieť e, k HDP EU. Prečo ho meniť? Horizont 2020 by mal fungovať ešte lepšie, pretože sa sústreďuje na inováciu. Potom tu bola otázka, ktorá sa týkala pôžičiek od pani Ruiz. K tomu by som chcela povedať niečo viac k týmto pôžičkám. Pre univerzitu v Gente sú pôžičky pre študentov a pre startupy. Tam vidíme ich užitočnosť. Denská univerzita nie je proti požičkám. Ide to o to, že nie sme za to, aby sme využívali výskumné rozpočty na, na vytváranie možností požičať si odtiaľ peniaze. Podporujeme Európsku komisiu pri návrhu RDIC a uznávame aj, že existuje tá priepasť spomínaná ale spolu s inováciou by toto malo zostať v rámci Horizontu 2020. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem všetkým odborníkom za všetky rady, za všetky poznámky, odpovede. Prechádzame k tretej téme synergie a budovanie národnej kapacity, kohezia, dvojrychlostná Európa. To je otázka, to posledné, opravuje sa rečník kohezia alebo dvojrychlostná Európa. Poprosil by som, aby sa slova ujal pán Kšištof Klincievič, ktorý je profesorom a zástupcom rektora, respektíve prorektorom na univerzite vo Varšave. Bude hovoriť o manažmente inovačných technológií. E, vykonal aj prácu v high-tech priemysle v Spojenom kráľovstve, napríklad okrem Polska. A z nášho hľadiska je to zaujímavé. Pred pár rokmi bol členom Technologického exekutívneho výboru OSN. Je odborníkom na observatória výskumu a inovácie a projekty týkajúce sa excelentnosti Spoločného výskumného centra Európskej komisie bol spravodajcom istým revíziám, napríklad revízie systému maďarského výskumu a vzdelávania, inovácie. A v súčasnosti ste dočasným riaditeľom Kolokačného centra Nord-East, Sever-Východ, Inštitútu technológií. Takže hovoríte o rozvoji potravinárskeho sektora v Európe. A ste zodpovední za poznatky, ktoré by mali byť pre komunity v EÚ, poznatky týkajúce sa potravín. V novembri 2016 vás vybrali na tento post, takže to je ešte len čerstvé. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda poslankyne poslanci Európskeho parlamentu požiadali ma, aby som hovoril o dvoch rozličných scenároch. Otázka ide synergie, ktoré by mohli prispieť ku kohezii, alebo tu ide o dvojrychlostnú Európu. Myslím, že niektorých týchto vecí sme sa dotkli už v predchádzajúcich rozprávach. Ako už spomenul predseda, bolo to od neho veľmi láskavé, že to spomenul. Pred dvoma dňami sme oslavovali veľký úspech, ktorý demonstroval synergie v európskej výskumnej oblasti. Nie som si istý, či tá rodinná fotografia v úvodzovkách, ktorú vidíte, nie je posledná svojho druhu, ale vidíme na nej šťastných, spokojných, úspešných beneficientov programov prichádzajúcich z Nemecka, Švajčiarska, Holandska, Spojeného kráľovstva, Polska a ďalších krajín E, všetky tieto programy vyplývajú k synergiám, k spojeným úsiliam v Európskej výskumnej oblasti. Zároveň údaje, o ktorých budem hovoriť, vám nakreslia trochu e, sivší obraz, keď hovoríme o štatistikách, o distribúcovaní financovania a keď hovoríme o kontraste financovania k horizontu eh, do roku 2020. Máme tu hypotézu, že existuje dvojrychlostná Európa. Máme tu takmer potvrdenie tejto hypotézy. Máme tu údaje nazbierané zo 14 krajín EÚ, ktoré dostali menej, menej financií než tie krajiny, ktoré benefitujú z horizontu 2020. Je to menej ako 5 rozpočtu. Samozrejme sme už počuli, že niektoré krajiny ešte nemajú inovačný systém dostatočne zrelý, rozvinutý. Ďakujem, pán profesor Martinosi, že ste to spomenuli. Ja si nie som istý, či všetky krajiny EÚ trpia takýmto konkrétnym problémom. Ale keď si pozrieme, aké zmeny sa udiali za ostatných 10 rokov, od roku 2006 do roku 2015, Európska 13 zvýšila zásadne výdavky na výskum a vzdelávanie a inovácie a takisto výskumné výsledky, vedecké publikácie napríklad. Keď si to porovnávame s 15, z EU 15, a s ich štatistikami, vyzerá to, že sú tieto pomery e, štatistické čísla vyššie. Preskúmajme rôzne spôsoby eh, inovačných výsledkov pri dátach. Financovanie pod horizontom 2012, ktoré dostali rozličné krajiny, tak ak by platila teória o excelentnosti, tak EU13 by mala dostať v pomere podobné financovanie ako EU15. A na grafe vidíte rozličné typy dát a zistíte, že naozaj sú tu rozdiely. Vedecké publikácie na 100 tisíc eur financovania z horizontu EU 13 si vedie lepšie než EU 15. Keď si spomeniete napríklad na citácie vo vedeckých publikáciách, keď sa dáta normalizujú zisteniami z horizontu, ukáže sa, že tie krajiny, ktoré dostali väčšinu financovania, nie sú práve tie najefektívnejšie vo výskume a inovácii, ako sa zdá. A to isté pri domácich e, vzorcoch, iba Nemecko je na úrovni e, Európskej 13. A napokon to isté platí pre expertov produktov high-tech. Takže sú to relatívne údaje samozrejme, ktoré sú potom normalizované, ale počet e, výška financovania z horizontu, ktorá bola pridelená počas prvých troch rokov programu, e, to odráža, ale ak by to bolo distribuované rovnako na základe excelentnosti a inovatívnosti, hneď by vyskočili tie spomínané rozdiely. Tu je jasný obrazok, ktorý ukazuje, že tieto rozdiely existujú. Ja som z Polska a mohol by som vám ukázať Veľmi e, bolestný príklad. Poľsko viac ako zdvojnásobilo výdavky na e, výskum a vývoj za ostatné roky a takisto zdvojnásobilo pomer e, týchto výdavkov k HDP. Zároveň, aj keď sme boli schopní splniť očakávania, ktoré boli zadefinované v rámci Európskej komisie, komisie a použité pri diskurze o financovaní horizontu. Sme na úrovni viac než jedného percenta pomeru k HDP. Zároveň však podiel financovania, ktoré bolo pridelené polským beneficientom v FP6, FP7, klesalo a takisto klesalo v horizonte 2020. Tam to, vidí, tam to vidno ako veľmi rástlo, rástli národné výdavky a potom sa obraz úplne otočí, keď ide o rámcové programy. Sú rôzne vysvetlenia na tieto javy. Prvé je použiť citát od vážneho, vážnych biomedicínskych výskumníkov z Londýna, ktorí spomenuli, že spôsob, akým sa Horizont 2020 vysporiadáva s otázkou odmeňovania výskumníkov vo východoeurópskych krajinách, je škandál podinvestovania v európskych krajinách, pretože niektorí z EU13 boli povzbudení nastoliť platy, ktoré vychádzajú z výkonu prípad takéhoto prístupu, ale v horizonte 2020 sa ukázalo, že, by, že sme boli penalizovaní za to, že sme mali platy vychádzajúce z výkonu, pretože základný plat je limitovaný, ale výskumníci sú odmeňovaní za výkonnosť bonusmi, ale tieto bonusy sa nezaratávajú do úrovne platov, ktoré sa ratajú podľa horizontu 2020 a jeho programov. Ďalší spôsob vysvetlenia problémov s platom je špecifický prípad, opäť z Polska. Nedávny príklad Centra pre financovanie. Mnohé granty IRC ERC granty sa nemajú používať, lebo dáva väčší zmysel použiť národné zdroje, pretože v, sché- v pláne alebo v schéme ERC sú nižšie platy, než čo je možné získať v rámci národného financovania. Takže musí byť niečo nesprávne pri nastavení istých procesov a modalít v horizonte 2020. Samozrejme, e, znie otázka mimo mikrofónu, ktorá je teda netlmočiteľná, lebo tlmočníci ju nepočujú. Rečník odpovedá. Prerušuje rečníka e, predseda, hovorí, že od, e, čas na otázky bude o 15 minút. Záležitosť platov nie je nová. Neustále sa píšu listy a vysvetľuje sa tento problém, ktorý ovplyvňuje všetkých 13 členských štátov EÚ. A Európska komisia sa mm, nesnaží vyriešiť tento problém. Z hľadiska univerzitných výskumníkov zo Strednej a Východnej Európy, ľudia, ktorí napríklad pracujú na mojej univerzite, ľudia si myslia, že nikomu nad tom nezáleží, nikto sa neobáva o tieto veci, alebo dokonca, že sú tam nejaké záujmy ktoré motivujú určité inštitúcie, aby sa vyhli diskusii o tejto téme. A máme tu e, čerstvý problém, ktorý prišiel z jedného z 13 členských štátov EÚ, ktorý potom vygeneroval akciu v Európskom parlamente. Ukázalo sa, že skupina výskumníkov z Babež Balia Univerzity v Rumunsku sa rozhodli že nepodpíšu grantovú dohodu, ktorá vychádzala z financovania Horizon 2020, lebo zistili, že rozpočet, ktorý bol pridelený, nestačí na to, aby vôbec sa pokryli osobné výdavky na základe výpočtov týchto platov, ktoré vychádzajú z výkonu. Čiže platy sú prvý problém, ale ďalší problém je ešte zásadnejší. Predstavte si, triedu, kde je 15 detí, hrajú sa spolu celé roky a do tejto triede pozvete ešte 13 ďalších detí a pozbudzujete tých 15, aby sa hrali s tými 13 novými. Mnohí, mnohé tieto deti proste sa nechcú hrať s tými novými. A hlavný problém, ktorý vidíme, skutočný problém pre výskumné inštitúcie zo strednej a východnej Európy, teda z nových členských štátov EÚ, je to, že ich nepozývajú alebo ich neodporúčajú za členov konzorcií. To sú skutočné e, bariéry, ktoré zažívame. Pani Summerveld spomenula, že nepotrebujeme v horizonte 2002 mať rozpočet na Eh, tzv. networking, vytváranie sieti alebo na dodatočnú podporu. Áno, ja súhlasím, nepotrebujeme peniaze na cestovanie alebo na vytváranie sieti. My len chceme, aby ľudia rešpektovali fakt, že aj v našej časti Európy je istá vedecká excelentnosť a že sú tu ľudia, ktorí prispeli k týmto konzorkciám. Keď si pozrieme analýzu sieti, vidíme graf, ktorý ukazuje modré čiary, ktoré prepája veľmi husté siete partnerstiev medzi 15 EU, 15 krajinami EU a potom 13 nových krajín EU. Keď si pozrieme údaje, špecifické údaje za jednotlivé krajiny, ukáže sa, že krajiny ako napríklad Španielsko alebo Grécko tam tí výskumníci sú pozývaní do konzorcií, do mnohých konzorcií. Vidíte tam červené čiary, ktoré indikujú počet opakovaných e, zasadnutí v konzorciách. A potom sú krajiny ako Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Cyprus alebo Chorvátsko. Jednoducho e, výskumníkov nepouzývajú, do týchto konzorcií, nemajú šancu dostať sa k tom, tomuto financovaniu. Európske technologické platformy poskytujú podobný obrázok. Z 36 platformiem existuje len 9, kde sú členovia z Európskej 13 z nových členských krajín EÚ. To je menej ako 6 členov e, vládnych orgánov, ktorí prichádzajú z tejto časti Európy. Pozrime sa na špecifické finančné nástroje v rámci horizontu. Európska komisia pravdepodobne zdôrazňuje dôležitosť šírenia excelentnosti a e, dôležitosť spolupráce, ale ukazuje sa, že iba 50%, a o niečo viac ako 50%, smeruje do 13. Európskej 13. pretože tento nástroj bol zvyčajne podpor, podporou EU 13. A napokon chcem povedať, že keď rozmýšľame o spôsoboch, ako sa vysporiadať s týmito výzvami v dizajne Horizontu 2020 2020, navrhol by som tri veci. Prvá, alternatívne nariadenia, ktoré by umožnili zlepšiť tie nefungujúce systémy odmeňovania výskumníkov a mať taký systém platov, ktoré by boli konkurencieschopné v celej Európe. Po druhé, naozaj podpora účasti excelentných partnerov e, z rôznych častí Európy vo výskumných konzorciách. Ten prípad, čo som vám tu predstavil, je istým pendantom, pendantom všeobecnej diskriminácie, keď partnery z 13, z novej 13, jednoducho ich nepozývajú do výskumných konzorcií a potrebujeme viac flexibility a využívania štrukturálnych fondov, je tretia, tretí návrh, ktorý tiež by bol žiaduci. Ďakujem. A teraz chcem požiadať e, pána San Sebastiana, ktorý je výkonným riaditeľom Technalia Research Innovation, ktorý bol menovaný do svojej funkcie v marci 2016 Predtým, než sa stal výkonným riaditeľom, je mm, mal, má za sebou dráhu inžiniera z univerzity v Navara, takisto má aj e, diplom e, Business Administration a potom aj absolvoval Business School. E, pracoval 16 rokov pre Fratronic a posledné e, dva roky e, bol, bol e, vlastne riaditeľom Technalia Corporation a podielal sa na vytvorení 8 technologických cent, centier a je na predstavenstve viacerých cerských spoločností, pôsobí vo viacerých klastroch čo je veľmi zaujímavé z nášho hľadiska je tá prezentácia, ako identifikovať nové výzvy v oblasti výskumu, nové nástroje z pohľadu migrácie, obrany, e, e, z pohľadu Európskej inovačnej rady. E, skutočne inov, inovácia, Európska inovačná rada je nástrojom, nie, to, nie je to výzvou a teda e, toto celé v kontexte FP9. Dobrý deň, dobré popoludne vám všetkým. Chcem sa poďakovať za túto možnosť vás osloviť. Ja hovorím v mene 350 centier ktoré, ktoré spadajú pod EARTO. Veľmi stručne. E, chcel by som vám predstaviť Technália, ktorí vlastne sa snažia pretransformovať technológiu do reálnych výsledkov a toto je také členenie tých 350 centier. Máme 350 centier 150 eh, tisíc výskumníkov po celej Európe. Sú to ľudia, ktorí každý deň vstanú a svoj talent eh, dávajú eh, v prospech zvýšenia konkurencie schopnosti európskeho hospodárstva. Ja by som chcel nadviazať na niektoré tie otázky, ktoré tu zazneli. Chcel by som hovoriť o využívaní toho rámcového programu snahou je zlepšiť konkurencieschopnosť Európy. Myslím si, že veľmi eh, ľahko sa oddeluje konkurencieschopnosť od e, dosť takých cieľov ako zlepšovanie spoločnosti, zlepšovanie e, životnej úrovni, zlepšenie kvality nášho života. Domnievam sa, že e, toto je skutočne takým základným kameňom a chceme budovať progresívnejšiu Európu. Sme presvedčení o tom, že ešte si je veľa restov, e, e, ak chceme skutočne zlepšiť súčasnú situáciu. Keď sa pozrieme na údaje, ktoré sú k dispozícii, Európa neinovuje. Neinovuje do tej miery ako zvyšok sveta. A to je e, veľkou výzvou pre nás všetkých. A ja nie som jediný, ktorý to tvrdí. Je to aj príslušný európsky komisár Kaloš Mojedaš. A keď sa, e, keď sa zamyslíte e, nad rozdielmi medzi FP7 a H2020, Sice obidvoje sa zaoberajú a sú zacielené e, na e, inováciu a výskum FP7 malo e, nevyvážené piliere a dnes opäť narážame na obdobný problém. A súvisí to s tým, že tá inovácia jednoducho sa nám nedarí. Ako si E, podceňujeme tú skutočnosť, že firmy musia inovovať, ak majú tvoriť e, verejné bohatstvo, vytvárať pracovné miesta. Pracovné miesta nové znamenajú hospodársky rast. Som zo Španielska a viem, o čom hovorím. E, skutočne Španielsko má vysokú mieru e, nezamestnanosti, takže vieme, aký je to problém vytvárať pracovné miesta, nové pracovné miesta. Musíme si teda položiť otázku, aká je úloha inovácie. My sme presvedčení o tom, že inovácia prispieva k ekonomickému rastu, vytváraniu pracovných miest A samozrejme to napomáha pri riešení e, tých e, aktuálnych sociálnych problémov. Chceme z Európy urobiť najlepšiu spoločnosť z globálneho hľadiska. Chcel by som teraz hovoriť o tom, čo považujem za takú, za takú kľúčovú, e, kľúčový motor ja, za, e, ja zastupujem RTO, to sú tie mm, technologické strediska v Európe. Ja som presvedčený o tom, že e, máme kľúčovú úlohu, ak hovoríme o e, zmenách, kritických zmenách. My sme prepojení na, na univerzity, ktoré majú výskumnú bázu, sme prepojení na výskumné ústavy v oblasti základného výskumu, No a samozrejme sme prepojení aj na svet politiky. Čiže sme presvedčení o tom, že dokážeme preklopiť politiky do inovácie, do pokroku veríme, že dokážeme aj my prispieť k tomu, aby európska ekonomika bola konkurencie schopnejšia v porovnaní s dneškom. Taktiež sme presvedčení o tom, že ak budeme investovať do znalostnej ekonomiky, tak dokážeme technológie, technologický pokrok priniesť na trh, do praxe. Podľa nás tým základným stavebným kameňom inovácie sú zdravé podniky. Keď člen EARTO je zaangažovaný na projekte Kryty z H 2020, tak ak sa pozriete na detaily, zistíte, že za tým sú e, e, podniky. To znamená, e, musia to byť veci, ktoré sú atraktívne pre podnikateľov, pre firemný sektor. Pokiaľ naše strediská spolupracujú s podnikateľským sektorom, tak sa projekty stávajú zaujímavé. My sme takým katalizátorom pre väčšiu zaangažovanosť a zainteresovanosť e, podnikov na projektoch. Sme úzko prepojení na, na národné a regionálne orgány o európskej úrovni, ani nehovoriac. My zastupujeme zaujímavý mix podnikov. Veľmi dobre vieme, aké e, problémy trápia podnikateľský sektor podielame sa na rôznych európskych platformách a e, spolu podielame sa na viacerých európskych nástrojoch. Teda sme, a sme skutočným katalizátorom, e, akousi, akýmsi hnacím prvkom inovácie. Ja by som si dovolil naformulovať niekoľko odporúčaní e, týkajúcich sa rámcového programu Máme e, za sebou e, mnoho rokov skúseností e, pôsobenia v kontexte rámcového programu a na základe našich skúseností máme viacero odporúčaní. FP9 skutočne musí mať, musí mať dosah, musí ovplyvňovať situáciu, musí vytvárať e, prínosy pre e, komunitu e, vedeckú aj pre bežných občanov. Jednoducho musí to prinášať výsledky. To je záväzok, ktorý je logický. Prostredníctvom ekonomického rastu, vytvárania pracovných miest dokážeme riešiť dnešné problémy. A to je možné len ak bude inovácia. Ďalej sme silnými podporovateľmi fungovania v, v rámci platnej legislatívy a posilnenej spolupráce to, o to nás presvedčili e, viaceré projekty a aktivity v rámci rámcového programu za ostatné roky. Ďalej sme presvedčení o tom, že je nevyhnutné e, vyváženosť e, medzi tými troma piliermi financovania. Musíme takisto zlepšiť európsku e, spôsobilosť, i inovovať. Musíme vytvárať nové nástroje. Musíme byť katalizátorom inovácie. Neviem, či si... de la que hablábamos también pueda mejorar. He hablado ya de la necesidad de promover la participación de la, eh, de la industria, que es la que Musíme samozrejme zlepšiť kolaboratívnu účasť podnikateľského sektora a musíme e, musíme venovať zvýšenú pozornosť nenavratným príspevkom, grantom a pôžičkám. Podľa nás e, ten nový program by mal e, efektívnejšie koordinovať grantovú politiku Počas ostatných piatich rokov v Španielsku došlo k posunu e, z, e, od kofinancovania k požičkám. A musím povedať, že sa to nesvedčilo. Veľká časť rozpočtu zostala nevyužitá a jednoducho tých ostatných 5 rokov potvrdilo, že takýto, takto nastavený mechanizmus neprináša e, očakávané výsledky. Musíme využívať e, existujúce štruktúry na inováciu, musíme vo väčšej miere vtiahnuť do procesu malé a stredne veľké podniky. No a v neposlednom rade musíme pokračovať e, v našom snažení zjednodušovať veci. Aj v kontekste mechanizmu Horizontu 2020. Ak dovolíte niekoľko číselných údajov. päť tisíc návrhov e, nezískalo podporu. A e, napriek tomu, že sme e, venovali hodiny, dni a týždne spracovaniu žiadostí, spracovaniu údajov v týchto žiadostiach. A samozrejme to vyvolalo náklady vo výške tisícov eur a to sú ľudské zdroje a peniaze, ktoré mohli byť použité inak. Polovica, e, polovica projektov bola vyhodnotená zo strany komisie ako veľmi dobre, ale neboli na to peniaze. Musíme zjednodušiť proces žiadosti a e, ako si optimalizovať to spracovanie tým, že to bude členené e, podľa, podľa projektov. A teraz dáme slovo pani Kabazon Ruiz que quieren participar todos. Áno, ďakujem veľmi pekne referujúcim. Ja by som sa chcela najskôr obrátiť na pána profesora z Polska. Vy ste to hovorili o téme, ktorá je skutočne veľmi citlivá. my tu sme teraz zistili, že um, je to jedno z nás značne jasné, a to vidím, sme videli aj na návšteve v Portugalsku a v, Španělsku, Španielsku, že tá koézia vlastne vytvára dve rýchlosti pri výzkume. výskume a to, čo ste aj na začiatku povedali, tak tieto dopady môžu mať jasný cieľ. E, to, je, e, to sú hodnoty e, Mali by sme tu mať určité vylepšenie, myslím, niektoré krajiny, ktoré sú síce mm, v kruhu tých e, rýchlejších krajín, to, tak e, tieto zlepšenia veľmi necítia. Mm, je potrebné upozorniť tiež na skutočnosť, že sú tu isté štruktúry, ktoré ani na univerzitách veľmi nefungujú, ale v každom prípade, čo sa týka centier excelentnosti, tak tu e, sa máme koncentrovať na isté aspekty. A moja otázka znie to, čo e, ste nám predstavili, to sú jednoducho štruktúry, e, ktoré majú, e, ktoré e, sú v, vo výskume a takisto zloženie a konfigurácia by mali postupať podľa tej strategie Horizon 2020. Ďalšia téma, ktorá je mimoriadne dôležitá, to je e, ten únik mozgov mimo Európskej únie, ale my tu jednoducho musíme um, sa tomu postaviť, pretože výskumníci samozrejme majú na to právo, majú právo migrovať medzi krajinami a my sme o tom hovorili tiež v kontexte e, Portugalsku, čo môžeme urobiť pre tých výskumníkov, ktorí sa e, pripravujú v určitých e, krajinách a nevedia v podstate, či E, či, či úspejú oni vlastne prechádzajú z krajiny do krajiny a aké sú vlastne tie kritéria, aké sú kritéria, tieto kritéria idú alebo sú prepojené tiež z tých odmenov, a keď ide o nejaké um, vystúpenie uh, vystúpenie z určitých uh, technológií. No, tie odmeny možno, že by mali byť uh, rovnovážne No a čo sa týka, pardon, tie piliere, prepačte, tie piliere, tie fondy by mali byť rovnocené. Čo sa týka napríklad základného výskumu, možno, že som to nepochopila správne, ale toto je dôležité. Ja si myslím, že možno konštatovať, že udržanie druhého pilieru a podporenie tretieho je zásadnou záležitosťou, ale v žiadnom prípade nemôžeme povedať, že, že um, ten pilier, prvý pilier je už postačujúci. My sa musíme uh, skutočne koncentrovať uh, um, my som musíme teda koncentrovať skutočne na to, aby sme určite mohli vyfinancovať inicia, in, inovácie. A je pokiaľ eh, hovoríme všeobecne, tak tu sú isté obavy pokiaľ hovoríme o spontánnosti, o, o, o výskumníctve ako takom, ale my to všetko musíme ešte intenzifikovať. Samozrejme, veľmi dôležitá je rovnováha medzi tými jednotnými e, fondami, ale samozrejme priemysel nie je v stave aplikovať e, výsledky výskumu a pretaviť ich do konkrétnych e, technických výsledkov, pretože priemysel skutočne nie je momentálne v stave vytvoriť skon konkrétnych výskumných výsledkov, výsledky, ktoré by evokovali navýšenie napríklad e, pracovných miest. Ja mám dve konkrétne otázky. Vy ste hovorili o tom, že v vplyv technologického prostredia na vytváranie inovácií v priemysle je veľký, ale to by znamenalo, že hovoríme teraz o nejakom geografickom teréne, o, o nejakom, nejaké lokalite toho priemyselného základu, alebo to ide širšie. No a takisto sa hovorilo o tom, že sa, eh, teda, eh, sa hovorilo o tých eh, centrách excelentnosti a odmene, o a o nákladoch Eh, vytvárania takýchto centier. No a tu eh, sa evokuje, tu vystáva otázka. Eh, máme najskôr vyhodnotiť úmysel, tú ideu a potom neskôr by sa mohol neskôr budovať takýto, takéto centrum a nemíňať prostriedky EÚ na, na niečo, čo sa možno, čo možno, že neúspí čo možno, že neúspeje e, za normálnych okolností. Hovorím o komentároch, ale to, čo povedal pán profesor z Varšavy, to tiež je e, také, že pred 5-10 rokmi sme mali taký obraz. Mali sme tu problém, že to bol taký koherentný problém. Union in most of the member states, the R&D activities have been going down. Um, in Romania and Bulgaria, v Rumunsku, v Bolharsku eh, tam bolo povedané, že to čerpanie bolo eh, do 1%, okolo 0,4 až 0,7%. Eh, taký bol priemer, čiže otázka znie, aký je vzťah medzi H2020. Eh, Situácia eh, na úrovni členského štátu. Eh, my, mm, my sme už túto vec preberali viackrát a hovorili sme o tom, že chceme rozšíriť participáciu a nemá to byť len štatistické, pretože rozšírenie znamená, že e, inštitúcie v starých členských štátoch otvoria subjekty v nových členských štátoch, čiže tá, tie prostriedky idú do starých členských štátov, tak to teda štatisticky vychádza. A to, sú, to, sú, to je aj vlastne e, výsledok tých twinningových projektov. My sme e, roko, roko, rokovali s Polskom, a a, a chceli sme mať program excelentnosti, ale Polsko e, e, nechcelo e, sa odkloniť od štrukturálnych fondov a, a, a skutočne veľmi veľmi tvrdo sa rokovalo zo strany členských 13 nových členských štátov práve z hľadiska toho, ako sa bude postupovať pri využívaní tých financií hm. E, by, mali by sme rozlišovať medzi e, priemyselným sektorom a výskumným sektorom. Povedzme, krajina so slabšou priemyselnou základňou by mohla mať určité problémy získať peniaze z Horizontu 2020. E, snažím sa povedať to, E, áno, pracujeme s číslami, ale nie je to len o číslach. E, musíme si uvedomiť, že nesta- nestačí nariekať, že to je disproporčné. My čakáme 10-15 na, na návrhy, na štrukturovaný dialog, čo máme robiť, ako máme postupovať. A e, mali by sme e, zastaviť to šírenie vlastne klamstiev e, e, v mnohých krajinách sú také akademické komunity, ktoré, ktoré ešte zavánajú takým, takou stalinistickou skosnatenosťou. A Musíme si uvedomiť, že štrukturálne fondy eh, by mohli eh, pomôcť na prekonanie starého akademického systému. Musíme si uvedomiť, že Polsko napríklad bolo veľmi eh, úspešné v tých snahách, kde sa vlastne akoby mm, rušili alebo napadali tie staré systémy a, e, a môžete byť veľmi úspešní, ak boríte tie staré systémy a, a, a, e, e, a, a neúspešní, ak budete zachovávať tie staré systémy. Napríklad pobaltské členské štáty majú národné programy zamerané na zosieťovanie aby e, skutočne e, boli schopnejší čerpať z horizontu 2020. A vlastne to je e, priamo úmerné tomu, ako sú otvorení novým, novým, novej orientácii. Teda nemôžeme takto škatulkovať, že je EU 15 versus EU 13 ja chcem povedať jednu vec úplne jasne. E, keď sme chceli z, e, z, e, vlastne zvýšiť výdavky na vedu, na vedu a výskum s použitím štrukturálnych fondov, keď sme chceli e, rezervovať, zablokovať jednu tretinu na e, oblasť e, vedy a výskumu a potýkali sme sa s obrovským odporom voči takémuto návrhu skutočne tento parlament e, napísal veľa návrhov, dokonca program na e, posilňovanie excelentnosti. A čo sa stalo na úrovni rady, boli to EU, bola to EU 13, ktorá bola proti tomu, teda Zatiaľ neprišli e, žiadne návrhy z tých nových členských štátov. Doposiaľ sme nedostali žiadne návrhy a e, my si síce e, veľmi ceníme to, čo robíte. Je to dominujúca, dominujúci problém v rámci FP9 a toto musíme, e, musíme to zmeniť. Už 15 rokov e, počúvame takéto závodzice informácie. EPP Tieneva spravodajkynia pani Kubrická. E, tak to... No, takže je to skutočne fakt, že Ehm, členské štáty z Novej 13 nemôžu vystupovať stále s otázkami, prečo nie sú um, pozývaní do realizácie výskumu, lebo to o, zo strany, lebo to nezáleží od uh, od, eh, výz, od eh, výskumníkov zo strany eh, starých členských štátov, ale títo vý, výskumníci z našich krajín sa musia snažiť o, o nový výskum a byť aktivnejší. Takže tento nový program z Horizon 2020 keď abstrahujem od toho, čo pán Piencevič povedal, tak e, je potrebné e, sa zaoberať vlastne tými dotrajšími programami, ako je Science for Excellence, Science excelentnosti alebo či by sa tam nemalo nejako zreformovať alebo zmeniť e, túto záležitosť tak, aby vo väčšom vieme sa um, výskumníci z uh, týchto nových krajín mohli zúčastňovať na tom výskume. A myslím si že však, že väčším problémom je, že mladí, mladí výskumníci uh, z, nových, z tých krajín, uh, aj, v, aj z Portugalska, a nielen z nových krajín, aj z Portugalska, aj z, zo Španielska, aj z Andalúzie napríklad, len ťažko dostávajú granty, pretože No, takže toto eh, musíme takto povnímať. Čo je jasné je, že eh, pokiaľ niekto, nejaký mladý výsumník napríklad získa nejaký projekt, tak potom sa kaskadovo financuje tá istá osoba. On dostane projekt z jedného grantu eh, v horizonte VR, VRC, potom e, ďalšie tie kaskadové projekty, on je potom pozývaný do ďalšieho výskumu a myslím si, že toto nám trošku obmedzuje tú možnosť e, podporovania nových mladých um, mladých um, výskumníkov. A ešte posledná vec, ktorá nadvezuje na to, čo povedali um, referujúci nemôžno odlišovať alebo nemôžno oddelovať a teda plákať, že prečo je taká, taký nízky ukazovateľ úspechu duchu e, v členských štátoch, tej novej triazky, ale možno, že si treba pozvať z tých silnejších regiónov e, výskumníkov, ktorí by prišli do tých slabších regiónov, aby sme si vytvorili isté kritérium, napríklad na najmodernejšiu infraštruktúru. Možno, že vtedy e, by by, by sa mohlo získať takého renomovaného výskumníka zo starých členských štátov, aby, e, ktorý by pritiahol potom aj finančné prostriedky zo štruktúrálnych či iných fondov, z ktorých e, čerpali krajiny. Ja myslím, že ten problém, sa bude, ten problém sa bude riešiť, ale v každom prípade musíme sa na to koncentrovať, aby sme, e, aby sme znižovali tie diferencie. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Pán a pán Maripol. Maragal, prepačte, ako tieňový, spolu, ako tieňový správodajca, áno, ďakujem. Takže vidíme tieto rozdiely medzi do Európou 13 a Európou 15. No, možno, že e, sa to príliš ľahko takto ukázalo, ale e, toto predsa e, prináša zo sebou aj komplexnosť a tie diferencie, ktoré tu vládnu. Dovolte mi ešte povedať následovné. Aj v rámci vlastných a mantinov bojujeme o vyváženosť a sú tu samozrejme úspechy alebo neúspechy každého jedného členského štátu. Stratégia Horizon 2020 sa koncentruje na veľké projekty, na veľké výskumné centra, na veľké spoločné cezhraničné projekty a preto sa tu kladú aj určité geografické ťažiska. V Španielsku sa rozpočet pre výskum a vývoj e, redukovalo 30 a v Horizon 2020 máme predsa veľmi dôležitú položku. No a kam teda tečú tie finančné prostriedky, keď tu už máme takúto komplexnosť? A toto vlastne a tiež odpoveda tým zásadnutiam skupiny pre Horizon 2020. Tu nenachádzame odpovede, ale vedie to tiež k tomu, že napríklad na univerzitách, pre všetkým v tých, tých malých projektoch, hlavne v základnom výskume, sa vyskytujú určité nedostatky. Malo by sme eh, vytvoriť istú balans, istú rovnováhu, ale nie eh, tak, že by sme postavili základný výskum proti aplikovanému výskumu. Nie, oni musia spolupracovať. A my si vlastne neušetríme to updatovanie tých rôznych oblastí. A tretia záležitosť v poľskej oblasti by to mali byť e, prírezové otázky, aj to, čo sa, e, čo sa financuje z prvého napríklad piliera, ale to tu, je prierezové záležitosti by sa mali financovať aj z druhého a z tretieho. No a takisto otázka pána San, San Sebastian, o tom, ako Európa zle stojí. No toto všetko je ale záležitosť minulosti. Teraz ide o to, <clears throat> aby sme potvrdili našu excelentnosť a inovácie, aby sme sa koncentrovali na naše silné stránky. V Spojených štátoch amerických možno majú veľké kapacity, možno majú veľké, veľké úspechy v určitých veciach, ale okolo nich, okolo nich e, je púšť. A týmto smerom by sme sa nemali uberať. Teraz protikladí k Španielsku. Si musíme povedať, že napríklad Francúzsko sa na základe opatrení TLRS, že sú to zase zúčastňovať na tej stratégie Horizon 2020, ale to nie len v oblastiach, kde sú skutočne špecializovaní a toto možno, že určitým spôsobom deformuje tú bilanciu, ktorú robíme a chceme skutočne sa venovať e, celosvetovým trhom, ako to chceme vyfinancovať. Uh, ja som skôr za e, trvalé e, prostriedky a nie také, ktoré treba e, vrácať. Ďakujem pani Perk, je vás pravodajkňa za ALDE. Ďakujem. Áno, ďakujem veľmi pekne. To, čo povedal pán Klinčevič, vy ste hovoril, že ste že, že je tu dodatočné, že je, že je potrebné mať nejaké dodatočné prostriedky. E, Súhlaste s pani Zonevald, vy ste hovorili, že nie, netreba viac prostriedkov. Na jednej strane sa hovoríte o tom, že e, sa do tej siete EU15, e, že sa vťahuje príliš málo nových výskumníkov. Tento problém musíme riešiť a ako ho chcete riečiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz ďalší rečník. Pani Nibla. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani predseda. Um, ja si myslím, že tá otázka bola správna, to sme si vypočula, eh, to sme si vypočuli pred chvíľou. Takže eh, my eh, by som, chcem, chcem aby nám práve výskumníci povedali, ako vyriešiť tento problém. Nie len dvíhať odmeny, nie len dvíhať platy, ale viete nejaký a poznáte nejaké pozitívne príklady z EU e 13 čo, čo sa podarilo napríklad. Ja nechcem odísť odtiaľ to z vypočutia a povedať a, a vedieť teda len, že nič sa nedieje, alebo e, všetko je zlé, že len krajiny 15 tu profitujú. Myslím si, že tomu tak nie je. Takže môžete na základe pár pozitívnych príkladov ukázať, čo bolo správne v rámci EU e 13 a ako sa e, na tom podiela ďalej. Ďakujem, pán Nika. Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi položiť jednu otázku pánu profesorovi Klinčovičovi. Eh, chcel by som zareagovať na otázku uh, alebo výzvu prezentovať dobrých príkladov z krajín, ktoré sa stali členmi po roku 2014. Máme jeden dobrý príklad z, Bukurešte, z Bukurešti. A je, je tam e, e, e, inštitút, ktorý je rozsahu takého ako CERN v Ženeve. Čiže skutočne rozbehol sa veľmi rozsiahlý projekt, na ktorom sú zaangažovaní nielen rumúnsky výskumníci, ale výskumníci aj z iných častí Európy. Viete, sú obrovské rozdiely v odmeňovaní tých výskumníkov na jednom a istom e, projekte. Rumunský výskumník je zaplatený alebo ako taxikár a 50 e, e, krát viac dostane nemecký výskumník. To mi pripomína ako situácia, na ktorú som narazil, keď som navštívil Berlín. Tam vlastne aj po tam som zažil situáciu, keď v Berlíne e, ten, ktorý bol z východného Nemecka, dostával za tú istú cestu 5 krát menej ako ten zo západného e, Nemecka. A myslím si, že každý výskumník chce mať príležitosti na prácu a chcem e, vlastne mm, vás uistiť o tom, že výskumníci, ako tí rumunskí výskumníci, participovali na mnohých e, projektoch. Viete, máme mm, celosvetovo uznávaných vynálezcov, napríklad e, pliskový e, e, pohon, to bolo e, prúdové motory, to bolo to skutočne je vynález, ktorý, ktorého autorom je Rumún. Myslím si, že výskumníci by mali požívať rovnaké podmienky, rovnaké odmeňovanie. Skutočne každý by mal eh, eh, eh, rovným dielom benefitovať z týchto európskych prostriedkov. A Myslím si, že, že minulý mesiac sme eh, mali návštevu eh, z, eh, z, mm, prišiel ku nám pán komisár a vlastne tam zistil, že rumunský výskumník dostáva v prepočítaní na hodinu 3 eurá a to je neporovnateľné s tým, ako je odmeňovaný západoeurópsky výskumník pán Rohlíček. Pán Eller by sa mal, mm, by sa mal popozerať po Európe, a nemal by zostávať len v Nemecku, pokiaľ sa bude pýtať e, na to, aké sú výsledky, aké sú platy a kde sú sídla na národných spoločnostiach a kde sa realizuje uh, E, e, aplikovaný výskum nadnárodných spoločností, tak sa prestane čudovať a bude mať e, kvalifikovanejšie predstavy. A pamätám si, keď sme realizovali za vlastné peniaze nový zakladač kmeňa na Sklárskej peci ale jednoducho sme sa nepresadili. Technicky to vyzeralo zaujímavé, ale nepodarilo sa v praxi. My sme si to platili sami. Nemali sme na to žiadne európske fondy. E, tie platy za rovnakú prácu sú v porovnaní 1 ku Porovnám českú situáciu s, Nemeckou, s Nemeckom vo všeobecnosti v tých nových členských štátoch je odmeňovanie e, na úrovni asi 70 odmeňovania v tzv. západných členských krajinách. Za, e, zamyslite sa nad tým, ako sú rozmiestnené nadnárodné spoločnosti a kde vykonávajú výskum. Ja mám odborné zázemie v v e, e, sklárenskom priemysle. Výskum v plochom skle je v, Belgicky, v Belgicku alebo v USA, ale my prinášame zisky nielen v Českej republike, ale v Polsku, na Slovensku, v Rakúsku a častočne aj v Nemecku. E, hovorím o tomto odbore. Samozrejme, v iných odboroch je to trošku inak rozložené. Aká je rovnováha e, v rámci krajín? E, aplikovaný výskum v Taliansku, tak všetko sa deje v severných troch provinciách a na juhu temer neexistuje. Pozrite sa do Bari, to je priemyselné centrum, tam to všetko umiera, tak povedia. A ešte jedna poznámka na okroj. Kolega hovoril o úspešnom projekte, o potrebe vzorov, čo sa týka ultra ľahkého lietania, ultralight kategórie. Česká republika je doslova veľmocou. Úspešný projekt v rámci e- Európskeho programu je jeden letúň, veľmi pekný a to je príklad dobrej spolupráce e, e, s mnohými členskými štátmi EÚ aj zo zahraničia. Ešte, pán Eller, chceli by som vás upozorniť na to. Najvyššia zamestnanosť v odbore skla a keramiky je v Nemecku asi 50 tisíc. Druhá najvyššia je v Českej republike 25 tisíc kde sa realizuje temer všetky, všetok aplikovaný výskum v Nemecku, v Českej republike prakticky neexistuje. Vo Francúzsku a v ďalších krajinách, kde je oveľa nižšia zamestnanosť, sa e, pracuje na, v oblasti výskumu. To je ten problém, e, to je ten rozdiel medzi starými a novými krajinami. To by sme veľmi radi odstránili, ale je potrebné si uvedomiť, aby sme niečo robili s platmi. Česká republika, česká vláda vytvorila e, samostatný program, aby sa viac, aby sa viac platilo českým výskumníkom, ale odchádzajú za hranice do Dražďan, do Berlína. Dá sa temer dochádzať denne. Je to veľmi nekolegiálne. Ďakujem Pekne. Uh, čo sa týka zoznamu rečníkov, dostali sme sa na jeho koniec. Ďakujeme vám veľmi pekne. Rád by som pozval zástupcov Európskej komisie Enzo Toverini, keby sa mohli vyjadriť v jeho osobe. Už nemáme veľa času, poprosím vás preto o stručnosť. O vystúpenie bez mikrofónu. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať predsedovi spravodajkyni pani Solidatka Bezon Ruiz, poslankyniam a poslancom Európskeho parlamentu za túto rozpravu, za tieto analýzy. Chcem poďakovať štyrom panelistom za plodné myšlienky a za odvedenú prácu. Mimoriadne dôležité, veľa koncepcií, myšlienok, čísel. K tým číslam možno by sme potrebovali si bilaterálne reflektovať niektoré veci pretože neviem, odkiaľ niektoré čísla prichádzajú, z čoho sú výsledkom, ale keďže vychádzajú z overených skutočností, to by malo byť e, naozaj cenné. Komisia má prístup e, k veci tak, že chceme lepšie robiť zákony a teda vyhodnocujeme predtým, než urobíme krok vpred. Obzrieme sa dozadu a potom až pozrieme dopredu. Táto snemovňa iniciovala mnohé ďalšie e, iniciatívy, ale pán predseda vie, že mu teraz je práve rozbehnuté vyhodnocovanie a otvorená konzultácia. Máme tu tú fázu. S kolegom van der Flisom sme hovorili, že v rámci e, týchto konzultácií otvorených už máme 2000 podnetov, otázok príspevkov, ktoré iba ukazujú, ako sa mobilizovali naše komunity výskumu a inovácií. Pán predseda, je tu jasné, že v kontexte týchto evaluácií, vyhodnocovaní tu máme odborníkov, napríklad ako tých, čo sú v tomto paneli, a potom s nimi budeme pokračovať po vyhodnotení ďalej. Zvýraznili sa tu otázky, výskum a inovácia nie sú cieľmi samými o sebe, ale prostriedkami dosiahnuť politické ciele. Takže budeme pokračovať v tomto reflektovaní, ktoré eh, stimulovali poslanci Európskeho parlamentu. Záverom, pán predseda, všetky tieto posolstva sme si poznačili. V komisii o tom budeme hovoriť aj o dátach, ktoré priniesli panelisti. Očakuje, oceňujeme bohatstvo a komplexnosť e, systémov výskumu a inovácií pre európsku spoločnosť a priemysel v konečnej snahe o dobrobyt všetkých. Potrebujeme si pozrieť, aké sú faktory úspechu a aký bude vplyv programov na výskum a inováciu do budúcnosti. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme komisii. Sú tu nejaké otázky alebo poznámky pánu Ellerovi osobne? Chce niekto? Ale poprosím iba krátučko, pretože naozaj máme nedostatok času. E, myslím si, že je dôležité to správne pochopiť. Kolegovia, mám tu čas spolu s polskými kolegami sa zúčastniť viacerých rokovaní v rámci Horizontu 2006. Niektoré už boli. Mám tu e, návrhy na rozširovanie programov, ale trošku ma frustruje, keď mi prezentujú čísla a z nich vidím, že polovica peňazí ide do nových členských štátov EÚ a povaha výskumu je twinningové projekty. akúkoľvek inštitúciu si vyberú v EU15, potom v Poľsku a v ďalších krajinách z EU13 e, vznikne takéto prepojenie medzi 13 a 15. Samozrejme, ak sa chcete spýtať niekoho iného, či chce minúť peniaze na inštitúciu vo vašej krajine. Samozrejme teda, že dostanete len polovicu. Tak je to rozdelené medzi 15 a 13 v tweeningových programoch. Ako základ pre obvinenia, že aj v rozšírených programoch peniaze plynú len do EU 15. Možno zo štatistického hľadiska je to správne, vyzerá to tak, ale je to nedorozumenie lebo logika veci spočíva v tom, že keď za niečo platíte, chcete, aby sa to vybudovalo vo vašom členskom štáte. O tom v tých programoch ide. Za EPP teda hovorím, že pri rozširovaní programov budeme vychádzať z takéhoto jadra. Ja by som dokonca aj zdvojnásobil to číslo na rozšírené programy, pretože rozširovanie pri teaming and twinning e, mení štruktúru v nových členských štátoch EÚ, pretože nová štruktúra vedecká na výmenu a na náhradu starého systému akademikov. E, nenecháte ma zle, ja by som si s vami rád sadol. Nie je to 5%, ale 3,9%, čo je mi ľúto. O takýchto skutočnostiach by sa mali, by sa mali porozprávať s analýzami. To je takto. Otázka však z niečo urobíme. Z môjho hľadiska, ak chcem byť úprimný, e, pozoroval som veľa odporu v, v nie všetkých, ale veľa krajín, EU13, e nových krajín, pri investovaní do výskumu a inovácií. Aj v rámci štrukturálnych fondov tento výbor spolu s výborom pre spoločný trh hlasovalo tak, že potrebujeme tretinu peňazí, ktoré sú v štrukturálnych fondoch, na výskum a vývoj. A keby ste videli hlasovací zoznam v rade a tu, videli by ste, že práve 15 hlasovala a takisto posledná polská vláda hlasovala za a všetci ostatní z 13 hlasovali proti. Takže si myslím, že práve takéto analýzy by nás mohli zbaviť e, tlakov. A určite by sme chceli, aby sa participovalo viac, lenže obviňovania nepomôžu. Keď sa tak pozriem, čo robí rada, v rade sa diskutovalo o veciach, ktoré súvisia s EU13 a o platoch. O ničom ďalšom. Samozrejme, že treba vyriešiť aj platy, ale myslím si, že sa musíme spolu snažiť nájsť riešenie, sadnúť si spolu a nie sa obviňovať. Ďakujem. Odpovede. Môžem poprosiť? Pán profesor. Ďakujem, pán predseda. Je tu zásadný zoznam otázok a samozrejme sa mi nepodarí odpovedať na všetky, ale niektoré poznámky si skutočne zaslúžia, aby som sa na ne zodpovedalo. Pani Ruiz, som veľmi rád, že ste zdôraznili dôležitosť participácie. Programy, podobné rámcovým programom, nie sú len o excelentnosti, ale aj o tom zabezpečiť, že tieto eh, oblasti excelentnosti sa identifikujú na kontinente, že, že ľudia budú povzbudzovaní, aby sa zapájali do rozličných výskumných tímov a organizácií a aby aj tieto organizácie mali šancu sa zapojiť. Takže týmto sa znižuje potom nerovnosť. Hovoriac o excelentnosti, ktorá je koncentrovaná geograficky, chcem pri, eh, priviesť, upriamiť vašu pozornosť na to, že je veľa spiacich šípkových ruženiek v nových členských štátoch EÚ. Viem, že keď sa pozriete na štatistiky, Neveríte, že v EÚ 13 v nových krajinách, že sú tam nejaké spiace šipkové ruženky? Ale možno to nikto nechce odhaliť. Možno niektoré výskumné inštitúcie si nájdu svoje princezné a potom očarujúci e, princ e, sa záľubí do takejto novonadenej princeznej. Ale dovtedy budeme vo vežiach a s princeznami zatvorenými vo vežiach sa nikto nebude chceť zoznámiť. Toľko k geografickému rozmiestneniu inštitúcií. A ďalší rečník spomenul, že poslanci Európskeho parlamentu čakajú na konkrétne návrhy. Ja by som vás poprosila, aby ste sa pozreli na posledný diapozitív mojej prednášky. Sú tam tri veci venované takýmto výzvam. Mm, necelkom chápem logiku tejto diskusie, pretože na jednej strane počujem, že parlament čaká na návrhy, ale keď sa sformulujú návrhy, vypočujeme si, že toto je tá istá diskusia, ktorú sme tu mali pred piatimi rokmi. Takže môj problém je, že dáta mi ukazujú, že je horizonte 2020 veľká slabosť, konštrukčná, tak ako bol skonštruovaný, tam bola veľká konštrukčná chyba, pretože nie je možné povzbudiť účasť istých skupín krajín v výskume a vývoji v Európskej únii. A ak by sa dalo takúto participáciu zvýšiť v rámci súčasných pracovných programov, to by bolo dobre, lenže sa to práve že zhoršuje. S každými novými výzvami zhromažďujeme štatistiky, proste krajiny zo 13 z nových krajín sa nezúčastňujú týchto víziev. Prečo sa nezačneme zamýšľať na riešeniami? Prečo nie sme otvorení prediskutovať si niektoré myšlienky namiesto toho, aby sme hovorili, obviňovali sa. Prosím, pozrite si pozorne tie údaje. Možno, že je spôsob, ako tieto konštrukčné chyby v horizonte 2020 trošku napraviť a možno v budúcnosť, pre budúcnosť e, by si to naozaj zaslúžilo analýzu. Pani Tienová spravodajkynia Kudrecká spomenula, že rozširovanie excelencie čeli veľkým výzvam a ja mám pocit, že je to tak, naozaj súhlasím. Na jednej strane je pravdou, že keď máte teaming a twinning, e, pracovné aktivity. Sú tam partnery z rôznych krajín, ale na druhej strane by som nepožadoval rozširovanie balíka excelentnosti ako, ako, ako jediné riešenie, ktoré by podnietilo účasť z EU13 vo výskumných a vývojových projektoch. Tento nástroj oslovuje veľmi málo výskumných ústavov a zároveň 52 rozpočtu ide do starej 15, nie 50, ale 52 čo už ukazuje problém. Keď sa pozrieme a teraz eh, počujeme že znie vystúpenie bez mikrofónu. Logika timingových a twinningových projektov spočíva tak, že platíte inštitúcie, aby sa vybudovala nejaká inštitúcia vo vašej krajine. Aj peniaze z rozšírených projektov Nehovorí sa, že logika je taká, že by išli tiež do starých krajín, do starej 15. My chceme takú logiku. Ako vôbec môžete povedať, že rozširovanie projektov ktoré bude financované, zase len bude nasmerované do 15. Keď teaming znamená, že vy máte peniaze a môžete si Môžeme mať takúto podrobnú diskusiu po stretnutí, pretože si myslím, že je dôležité si to prediskutovať e, tvárov v tvár. Pán tenevý spravodajca Margal spomenul, pokračuje ďalej rečník z panelu, že v rámci 13 a v rámci 15 máme rôzne prípady krajín a regionov, ktoré sa môžu cítiť e, ponechané samé na seba alebo vynechané z istých svietie, z istých programov. A ja súhlasím, že sa treba vysporiadať s takýmito témami, keď hovoríme o rámcovom projekte 9. Pani Vielnik spomenula obavy, že financovanie z sieťovania, networkingu nemusí byť až také potrebné. Ja chcem znova vysvetliť, čo som povedal počas svojej prezentácie. Tu ide o potrebu otvoriť siete. Nie len poskytnúť financovanie. Pre mnohých výskumníkov to nie je. Ich nezaujíma, že im odfinancujú nejaké cestovné lístky alebo návštevu nejakých podujatí. Dôležité pre nich je, mať vynikajúce výskumné týmy, do ktorých nepo, ich nepozývajú, nepozývajú ich do týchto konzorcií, pretože niektorí partnery v konzorciách chcú pracovať so svojimi vlastnými kolegami, s, za, s ktorými pracovali za ostatných 15 rokov. Takže keď eh, prechádzam k otázke, poznámke, ktorá bola sformulovaná pani Nibler. Vidím, že už nie je v miestnosti. Máme tu pozitívne príklady úspešného projektu Horizont, v rámci Horizontu 2020 z 13. Napríklad na univerzite vo Varšave my sme beneficientom Horizontu 2020, ale zároveň je veľmi jasné, a môžem to povedať otvorene, že že máme veľké projekty, komerčne úspešné, ktoré boli odfinancované z národných agentúr. A nemáme ani jeden príklad, ani jeden prípad, že by nám niečo odfinancovalo FP7 alebo Horizont 2020, že by, ktorý by bol na úrovni projektov, ktoré boli odfinancované z národnej úrovne. Takže možno to koreluje aj s faktom, že máme ľahší prístup do veľkého rozpočtu pre výskum a vývoj, ktorý bol distribuovaný inštitúciám, úspešným inštitúciám, ktoré e, splnili kritéria kolegiálneho hodnotenia na medzinárodnej scéne. Áno, pán profesor, samozrejme je to veľmi dôležité vziať do úvahy. A v členských štátoch v Európskej únii je len 19 financovania a fp 70 a všetko ostatné financujú členské štáty EÚ. Pomer financovania zo zdrojov členských štátov a pomer financovania z FP7 v každom členskom štáte je rovnaký. 1 k 10 alebo 1 k 13. Na to pamätajme. Pán Sebasti- San Sebastián. Myslím si, že tých otázok bolo e, skutočne nemálo. E, zdá sa, že tá, tá diskusia sa ako si odklonila k problematika EU 13. E, myslím si, že mi to pripomenulo takú vec pred 30 rokmi, keď Španielsko začalo participovať, tuším, to bolo FP5, a vtedy sme sa trápili s tým, že ako vôbec máme sa podielať na tom rámcovom programe FP5. A e, podarilo sa nám urobiť obrovský krok, ba priam skok vpred. E, v podstate e, vstúpili do toho vehementne aj regionálne vlády v Španielsku teda ten proces, o ktorom tu hovoríme, dá sa zrýchliť. Ale e, e, nie, som teda, e, nie som v tejto chvíli schopný dávať rady, ako to rýchlo dosiahnuť. Môžem len povedať, že mali sme celý rad úspešných e, kolaboratívnych projektov, s mnohými krajinami aj 15 aj 13. Ja chcem povedať, že niek- niektoré veci, ktoré som povedal, e, boli nejako zle pochopené. Základný výskum je, je úžasná vec, ak, ak dobre funguje a bez pochyby to napomáha e, inovácii ja som len naznačil, že potrebná je vyváženosť tých troch pilierov. E, Snažil som sa e, e, hovoriť o tom, ako postupovať od základného trhu až po tú fázu, keď sa veci dostávajú do praxe na trh. Hovoril som o tom, ako dlho trvá, kým sa veci odštartujú a aké objemy prostriedkov finančných je potrebných v tej úvodnej fáze a potom v tých ďalších fázach. Musím povedať, že je potrebné e, e, myslieť na celý ten proces. No a čo sa týka toho dopadu a, a, a uvedomenia si e, toho dopadu, ak teda hovoríme o tých centrách RTO, Každý z nich má in, iný eh, perimeter vplyvu a samozrejme eh, eh, niektoré sú užšie priviazané na priemyselný sektor, niektoré z nich majú dosah národný, niektorí len regionálny. Čiže všetko sa odvíja od tej oblasti, kde pôsobia, A od toho sa odvíja aj dopad, váha ich dopadu. V tých regiónoch, kde majú vyvážené ekosystémy, tam sa veciam darí. A je dôležité e, konzistentne veci e, e, vybudovať univerzity sú dôležité, ale samo o sebe nestačia. Lebo mať len rizikový kapitál to nestačí. Je potrebné mať zo všetkého niečo a musí to byť vyvážené, musia to byť fungujúce, zdravé ekosystémy. Padla tu otázka, či by som teda zmenil systém oceňovania. Áno, určite Ako región nedokážeme uniesť náklady všetkých týchto návrhov a dôležité je predovšetkým minimalizovať ten objem práce, ktorý sa musí vynaložiť na to, aby sme sa dopracovali k dobrým návrhom, čiže nejaký dvostupňový systém hodnotenia. No a a potom je potrebné jasne siahnuť po tých najvhodnejších nástrojoch. Ďakujem. Ďakujem pekne za túto vynikajúcu diskusiu všetkým, ktorí sa odhodlali vystúpiť a vyjadriť skutočne ponúkli ste súbor súbor e, návrhov e, a, mm, a mm, kolegovia e, poslanci Európskeho parlamentu sa vyjadrili. Je to skutočne veľmi dôležitá téma. E, my sme, sa cítime zodpovední za FP9, nielen za e, tú e, priebežnú správu ohľadom Horizontu 2020. Ďakujeme vám za čas, ktorý ste nám venovali a pozornosť. Vlastne je to posledné stretnutie ITRE výboru tohto roku. Ďalšie stretnutie je 12. januára. E, a to bude posledné zasadnutie pred uplynutím polovice funkčného obdobia. Nož čas letí, však to pre mňa je frustrujúce konštatovanie, priznávam. Ale domnievam sa, že je to jedna úžasná vec mimochodom. Chcem vám zaželať veselé Vianoce e, a, a, a, a krásny nový rok, ale Teraz mi napadlo, že budeme sa ešte stretávať na Vianočnom večierku, pripijeme si. Takže 12. januára opäť sa uvidíme a ešte predtým sa uvidíme na Vianočnom večierku. Dovidenia.